kolegovia. Myslím, že by sme mali už začať. Dopočula som sa, že došlo k malému problému v automobilovej doprave v premávke, preto niektorí kolegovia prídu neskôr, ale môžeme už začať. Snad nám to prepačia. Mali sme v pláne e, začať so správou Ines, ale ešte nám ostalo trošku zo včera. Ráber Böge už e, predniesol úvod do možného smerovania e, medziinstitucionálnej dohody, ale nikto nemal možnosť vystúpiť, e, pretože už schôdza skončila včera večer. A teraz e, som sa dopočula, že minimálne jeden, jedna poslankyňa by chcela zareagovať na to, čo povedal Reimer Böge, ale musím hneď povedať, že v každom prípade o pol desiatej musíme ukončiť túto diskusiu bez ohľadu na to, či sa ešte prihlási niekoľko ďalších poslancov alebo nie. Potom s tým budeme pokračovať neskôr. Ešte tak či tak budeme o tom hovoriť často. Teda máme teraz 10 minút. Nech sa páči. Sí, muchas gracias, Juta. Ďakujem pekne, Juta. Budem sa snažiť eh, hovoriť veľmi stručne, presne k tomu, čo by som chcela povedať eh, ohľadom včerajšej diskusie. Pravda je taká, že je veľká škoda, že nemali sme čas eh, a nemáme čas teraz sa venovať tejto téme, pretože sa domnívam, že sa nachádzame v kľúčovom zlomovom období Poprvé by som chcela poďakovať hlavne pánovi Begemu za jeho ponuku, ktorý, ktorú nám včera dal, aby sme mohli spoločne pracovať. Ale v každom prípade tiež mi nebolo úplne jasné, aký, aká bude tá cesta, ktorou sa vyberieme po e, tejto ústnej poznámke a aké budú tie nasledujúce kroky, ktoré musíme vykonať. Včera pán Lamasúcha povedal, že cieľom, ktorý musíme dosiahnuť, je dosiahnuť naozaj politickú, politické rokovanie s rádou, nie s veľvyslancami, nie ohľadom teda tej technických rokovaní, ale ozaj sná politická e, diskusia, rokovanie. E, je pravda, že toto je takisto náš cieľ. Do, spieť e, k tomuto rokovaniu a my ako výbor, ako aj parlament, aby táto diskusia, ktorá bola v poslednom čase realizovaná, ako teda zabezpečiť tieto nové priority, tieto nové potreby a teda musíme ich aj vykvantifikovať. Mali by sme začať tým, že to skonkretizujeme aspoň trošku, pretože to nie je to isté posnažiť sa, teda naštartovať rokovanie okladom teda 5 miliónov v tomto flexibilnom nástroje, ako vykvantifikovať tieto nové potreby hľadom týchto e, dvoch miliard. Takže mali by sme presne vedieť a opierať sa o ten princíp a o akých vlastne sumách hovoríme, aby sme vedeli, akou cestou sa vybrať. A teda aj aká bude tá stratégia, ktorú musíme prijať. A včera na základe príspevku pana Belgeho som pochopila, že jeho želaním je ísť až do konca so všetkými nástrojmi, ktoré máme v dispozícii a ak som ho dobre pochopila, že teda neschválime tie nové finančné výhliadky, alebo teda tie, nie teda budúce finančné výhliadky, ale tie, ktoré máme schváliť a mali by sme ich e, pretaviť do e, zákonných e, požiadavek. Je pravda, že parlament, my nemáme nejaký veľký manevrovací priestor, ale môžeme povedať áno alebo nie. A toto je teda tá zbraň, ktorú môžeme využiť a môžeme povedať, že či budeme k dispozícii ísť až do konca. V každom prípade cieľom, teda ten cieľ by mal byť jasný a takisto aká je aj stratégia, ktorú príjmeme. Na základe tohto stanoviska, ktoré máme e, alebo ktorý prijali komisia a rada, ktorý nám už je jasné, tak mali by sme sa rozhodnúť, že ako budeme pracovať, či v tejto línii, neviem, či teraz sa vyjadrí niektorý ďalší kolega, niektorý ďalší poslanec alebo ďalší, niektorá ďalšia frakcia, ale ja by som si želala, aby sme túto cestu vyjasnili, pretože zatiaľ myslím, že to nie je jasné, ktorou cestou sa chceme vybrať. Ďakujem pekne. Chce sa prosím ešte niekto ďalší vyjadriť? Zdá sa, že nie. Reimer, chceš zareagovať? Áno. Ja sa domnievam, že v zásade sa zhodneme. Otázka, na akej úrovni sa bude rokovať, sa netýka e, tých, ktorí sa zúčastnia trialógu. V trialógu to bolo vždy tak, že je tam predsedníctvo rady a z pravidla sú tam ministri alebo zastupcovia e, štátu na tej najvyššej úrovni zastúpený, ale na programe trialógu e, potom sa uvádza, aký, akú náplň bude mať toto rokovanie, v akých pracovných skupinách napríklad sa bude rokovať, ako sa to rozdeli. Tu podľa mňa je dôležité, aby náš pán predseda jasne povedal, že očakávame zmenu štruktúry rokovaní a zástupcov na rokovaniach za stranu rady. Tu je potrebné zúrazniť. Okrem toho by som ešte rád zopakoval to, čo som spomenul včera a tiež v rozprave o otázke na osem zodpovedanie. Ak nám to nepomôže, tak predsa len ešte tu máme článok 324 Lisabonskej zmluvy, v ktorom sa popisuje celý tento postup ako sa e, má viesť rokovanie, ako sa majú dosiahnuť výsledky. Je tu ešte možnosť napríklad, že predseda komisie osloví predsedu rady, predsedu rady, nie Európskej rady, a tiež predsedu parlamentu a vyzve ich e, k pravidelným rokovaniam a na tejto úrovni sa potom bude pokračovať a snáď sa potom e, dosiahne aj výsledok a budú sa venovať aj všetkým otázkam, ktoré sa týkajú rozpočtovej politiky v súlade s zmluvou. Teda aj napríklad na takéto úrovni sa môžu tieto rokovania viesť. Isté, že sa tam nepodarí vyriešiť všetky podrobnosti, ale predsa len to dodá ďalšiu politickú dimenziu týmto rokovaniam a podľa mňa bude jasné, že aj parlament má isté očakávania v následnosti na eh, hlasovania v pléne. A to by sa podľa mňa potom dalo jasne spomenúť. Ďalej, kvantifikácia toho, čo nás čaká. Už pán komisár spomenul, že nemôže navrhnúť žiadnu revíziu, ak nebude mať žiadne konkrétne čísla. To chápeme, ale na druhej strane vieme, že budeme potrebovať aj istý katalóg, pozitívne, negatívne priority, napríklad či chceme agentúru IT, čo sa stane s Galileom, ďalej opravný rozpočet pre zahraničnú službu. To je síce pekné, v tomto čase, ale nevyrieši to otázku na roky 2012-2013. Budeme sa opäť e, iba opierať o právny rozpočet. E, opäť sa predsa budeme potom musieť obrať cestou revízie. Je teda potrebné vypracovať niekoľko orientačných analýz, čo nás čaká. Myslím si, že rada už má teraz podľa mňa šufliku nejaké návrhy, ale musia nám ich predniesť, eh, pretože inak sa dostaneme o tri roky do veľmi nepríjemnej situácie. Myslím si, že rada má tiež alternatívu, že buď bude eh, rozumne pristúpať týmto rokovaniach, alebo potom eh, o tri roky budeme navzájom veľmi tvrdo bojovať. Teda na jednej strane je to kvantifikácia, ďalej stanovenie priorít. A ešte stále je tu politické rozhodnutie, čo sa dá financovať teraz, aké máme nástroje k dispozícii a práve vzhľadom na toto je dôležité, aby teraz sme využili tie potrebné nástroje, ktoré máme, a aby sme sa snažili ich presadiť na najbližšie roky. Napríklad, čo sa týka otázky 003, ak táto sa nevyrieši dostatočne, tak potom revízie v najbližších rokoch môžeme úplne zabudnúť, pretože vždy bude členská krajina, ktorá jednoducho bude vypichnutá z tohto toto je nevyhnutné pre rokovania, malo by to byť jasné od samotného začiatku, že nie sme ochotní e, ustúpiť z našich požiadaviek. Musíme e, vytvoriť nejakú alternatívu, či existujú rezervy, marže, či existujú politické dohody, čokoľvek, čo by nám zabezpečilo, že až na tejto úrovni aj na základe doterajších postupov môžeme rozumne pracovať tak, aby e, nemohol niektorý členský štát potom brzdiť akýkoľvek ďalší rozpočtový vývoj. Teda preto eh, podľa mňa je potrebné sformulovať eh, toto uznesenie nejako rozumne. Musíme tam eh, zapracovať napríklad tieto požiadavky, popísať tam všetky prvky, o ktorých očakávame, že sa vyriešia na týchto rokovaniach. A ak potom až do pléna, napokon sa o, tom ešte bude rokovať v júli, v septembri sa bude hlasovať a ak nedôjde k žiadnemu vývoju vzhľadom na návrhy komisie alebo aj na ponuky rady v súvislosti s prispôsobením sa viacročnému finančnému plánu, tak potom ja som ochotný, ak má výbor v tomto podpory, ísť do pléna a povedať, že jednoducho odmietame tieto návrhy a komisia bude musieť predniesť novú ponuku, pretože takto sa s nami nikto zahrávať nebude. Ale to platí len pre tie policie skupiny, ktoré budú konať zomknutú a ktoré budú ochotné toto presadiť a budú konať jednotne. Nesmie dojsť k tomu, aby komisia alebo rád e, nám po kúskoch e, dával na tácke tieto veci, ktoré vôbec nie sú pre nás priateľné. Ďakujem. Dank. E. Ďakujem pekne. Týmto sme ukončili túto diskusiu. Myslím si, že všetci by sme si mali z toho odniesť to, čo práve spomenul Reimer Böge. Musíme sa snažiť, aby policajné skupiny držali spolu, aby celý Európsky parlament konal zomknuto a to, čo práve Reimer popísal, aby sa rokovalo rozumne a aby sme apelovali na rozumnosť, e, racionalitu rady. Nuž Reimer je tu už dlho v parlamente a iste vie, že to môže byť dosť dlhý beh. Naše nástroje musíme využiť tak, aby sme primeli radu spoločne s komisiou, aby nepodkopávali e, súčasné práva, právomoci Európskeho parlamentu. Tu e, musím povedať, že ja už som vzdala boj o racionalitu rady. Prepáčte, že to takto hovorím, ale podľa mňa to už nemá význam. Tak ako povedal náš predseda Alen Lamasur včera, ak budeme vnímať iba šéfov štátov a vlád ako našich rokovacích partnerov, tak by to možno išlo, ale keď sa začneme orientovať na administratívu rady, každého jedného členského štátu. Myslím si, že tu budeme dúfať zbytočne. Teraz sa však dostávame k ďalšiemu bodu na našom programe. A tu sme sa práve dostali k jednej časti našich nástrojov, aby sme sa snažili príjmať radu nepodkopávať naše vyrokované právomoci a to je finančné e, naredenie, rozpočtové naredenie. Ďakujem pekne, Ingeborg. E, ja hovorím teraz o e, bode 8 na našom programe, aby som to uviedla na, práv- na správnu mieru. Hovoríme tu o naredenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet. Tu komisia predložila veľmi ambiciózny návrh, ktorom v podstate polovica všetkých článkov je prepracovaná. A preto to nazvala Ríka, prepracovaná verzia. Je to veľmi ambiciózny projekt a poprvýkrát e, spoločne sa vypracovali aj vykonávacie opatrenia. To znamená, že máme teraz skutočne všetko v rukách, aby sme dosiahli skutočne zjednodušenie. Z toho mám obrovskú radosť. Rada by som zagratulovala v tejto chvíli komisii tomuto návrhu. Už sme začali na tomto pracovať. Dúfam, že do konca roka sa nám podarí predložiť správu. Je to obrovská e, záležitosť. Všetci sa podujali, že na to budú pracovať. E, v súlade s postupom 51 predložíme spoločne s výborom Kokobu jednu spoločnú správu a cieľom bude zjednodušiť postupy v rozpočte E, ešte nikdy sme neboli tak blízko svojmu snu ako teraz. Ale zároveň je tu istý problém. Som rada, že máme tu pána generálneho rediteľa z komisie, pretože to, že ide o prepracovanú verziu, o recast, vytvára istý právny problém, ktorý má dopad aj na prvý návrh, ktorý predložila komisia k zmene Lisabonskej zmluvy existuje medziinstitucionálna dohoda z roku 2001, na základe ktorej z pohľadu parlamentu iba tie články sa musia prepracovať, ktoré prepracovala aj komisia na úrovni parlamentu. To znamená, že tie ciele zjednodušenia vyžadujú prepracovať aj ostatné články, ktoré komisia neprepracovala. Teda táto prepracovaná verzia, ak bude znamenať, že ostatné články e, budú musieť byť nedotknuté, tak e, obávam sa, že ten ambiciózny cieľ sa nám nepodarí dosiahnuť, pretože e, by to jednoducho nešlo. Chcem sa opýtať komisie, čo presne si predstavuje pod touto prepracovanou verziou a ako to komisia plánuje, pretože ak skutočne budeme mať zviazané ruky, pracovať iba na tých článkoch, ktoré prepracuje komisia a nebudeme môcť pracovať na žiadnych iných článkoch, Obávam sa, že ten prvý návrh budeme musieť tak dlho zdržiavať, až kým úplne na konci budeme mať možnosť prepracovať aj ostatné články, ktoré považujeme za dôležité. Tým by sme tak trošku upratali eh, ten zvyšok po tej prvej skupine, ktorá prepracovala prvé články spoločne s kolegom Riveliným, spravodajcom z výboru Kokobu. Sme vytvorili pracovnú skupinu, kde sú všetci tieňoví spravodajcovia a všetci, ktorí majú záujem spolupracovať na tomto dokumente. A v tejto prepracovanej verzii sa chceme sústreďovať na otázku národných vyhlásení. Musíme vyriešiť otázku, ako budeme pristupovať k tolerovateľnému riziku. Práve teraz sa snažíme analyzovať v našom návrhu e, tieto body a máme teraz pred sebou veľmi ambiciózny plán. Myslím si, že tu máme možnosť skutočne e, splniť svoj sen. Výbor Kokobu už e, urobil isté prípravné práce, zorganizoval vypočutie. Bolo to veľmi užitočné podujatie aj socialisti, aj liberáli. E, myslím si, že tam veľmi pozitívne prispeli k užitočnosti tohto podujatia. Myslím si, že máme teda šancu využiť tento návrh e, čo najlepšie. Ja e, mám skúsenosti aj z výskumu, e, teda dúfam, že sa mi podarí využiť tieto skúsenosti a že dosiahneme želaný výsledok. Problém je v tom, že táto operácia je veľmi komplikovaná a musíme sa snažiť zapracovať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii a harmonizovať ich. Som však optimistkou, dúfam, že sa nám to podarí dosiahnuť aj na základe diskusie, ktoré sme doteraz absolvovali, v podstate, že sa nám podarí dosiahnuť tie zjednodušenia, ktoré sa snažíme. Moja druhá otázka na komisiu sa týka toho, či náš sen zjednodušenia a zníženia počtu pravidiel, či je skutočne reálny, teda do akej miery táto reforma môže ovplyvniť eh, finančné nariadenie pre ďalšie viacročné programy po roku 2014. Bolo by to pre nás dôležité, pretože sa snažíme, ale ak e, tie budúce finančné pravidlá zo špeciálnych fondov e, ak nebudú zohľadňovať rozpočet, e, tak naša práca bude zbytočná. Tak či tak budeme mať viacero úrovní pravidiel a niektoré z nich si budú protirečiť. Toľko teda dve otázky, ktoré by som rada adresovala komisii. Jedna sa týka tej prepracovanej verzie a druhá sa týka toho, čo robí komisia, aby toto finančné nariadenie e, pokrývalo všetky záväzné pravidlá. Ďakujem. Dank. Ďakujem pekne. V tejto chvíli nevidím nikoho, kto by sa hlásil o slovo. A preto okamžite dávam slovo vám, pán generálny riaditeľ. Vypočuli ste si otázky pani Gresle, dúfam. Poprvé teda potrebujeme, aby nám komisia zadefinovala tento pojem, prepracovaná verzia recast. A po druhé, by sme radi vedeli, ako presne si to predstavujete s jednodušením pravidiel, či e, nebudú e, niektoré pravidlá vystupovať e, dvakrát. Ďakujem. Oui, merci, prezident. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem, pani predsedníčka. Odpoviem na tie dve otázky pani Gressler. Pred sebou mám dokument vo svojej francúzskej verzii, ktorého návrh je e, návrh nariadenia e, Rady o rozpočtových pravidlách, ktorý sa vzťahuje na rozpočet, obecný rozpočet Európskej únie. Je pravda, že tento návrh sa týka niekoľko špecifických článkov nariadenia, súčasného nariadenia ktorého cieľom je zjednodušiť a zvýšiť zodpovednosť, tak ako aj podporovať lepšie finančné rozmery pri zbožnej implementácii zdrojov. Nevidím tú potrebu hovoriť o nejakých problémoch, alebo nedomnievam sa, že sú tu nejaké problémy, keď si parlament sa domnieva, že je tu určitá potreba pristúpiť k ďalším adaptáciám alebo prispôsobeniam. Myslím si, že komisia sa nad tým zamyslí, že či je potrebné pozmeniť. Na konci to bude práve na nej, aby e, pozmenila e, tieto výsledky práce. Takže myslím si, že otázka je skôr skôr v tom, že čo urobí, že či bude e, otvorená práve e, týmto e, zmenám a sam, samozrejme pri plnom rešpekte všetkých etap v, mm, v tom, tom spoločnom rozhodovaní, ktoré sú špecificky dané. Ďalej, pokiaľ ide o zjednodušenie, mm, to, čo tu navrhla pani Gressler, myslím si, že to je sen, ktorý máme všetci spoločný, môj kolega Paradia, takisto aj my teda ja, my spoločne. Myslím, že tento cieľ zjednodušenia je, eh, spočíva v tom, že by sme chceli, aby toto nariadenie bolo také viac friendly, čiže voči eh, v úvodzovkách klientom, čiže tým využívateľom, ktorí práve eh, tieto, svoje, tieto obavy zdieľajú spolu s nami. Takže dúfame, že toto všetko je naozaj predstavuje ozajstný pokrok. Teraz, pokiaľ ide o otázku o prepojenia medzi tým, čo sme urobili, pokiaľ ide o toto nariadenie a medzi um, sektoriálnymi alebo odvetvovými nariadeniami. My takisto tuto sme alebo zdieľame obavy v tejto otázke. Náš cieľ, pokiaľ ide o to, čo spomenul komisár Levandovský a také aj generálne uh, predseda generálneho riaditeľstva, ktorý pracuje pre ňoho, je to zabezpečiť súlad medzi tým, čo realizujeme v rámci všeobecného finančného rámca a medzi sektoriálnymi finančnými rámcami, pretože ak nezabezpečíme tento súlad, tak na čo všetko by bola táto práca dobrá. Takže myslím si, že teraz som neodhavil žiadne veľké tajomstvo, ale toto je cieľ ktorý bol jasne vypichnutý komisárom Levandovským v rámci prijatia týchto návrhov zo strany kolegia. Takže ja teraz použijem slovo ubezpečiť, chcel by som teda ubezpečiť eh, pani Gressler, že naozaj my sme v pohotovosti, pokiaľ ide o tieto otázky a že samotné kolegium takisto je mobilizované a venuje sa tejto otázke a takisto aj moje generálne riaditeľstvo tiež sa pripája k tomu, aby sme zabezpečili tento súlad medzi týmto všeobecným nariadením a sektoriálnymi nariadeniami. Takže toľko som chcel povedať ako pripomienku na túto otázku, ale teda odpoveda na otázku pani Gressler. Ďakujem pekne. So, dann habe ich jetzt ďalší dvaja rečníci, traja, nie, dvaja sa hlasia o slovo Jens Geier a potom uh, e, Joran e, Ferm. Prezident. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Spoločne musíme vyriešiť problém uh, s tým, že existujú tri návrhy na zmenu nariadenia o rozpočtových pravidlách. Je tu trojročná revízia, Lisabonský balíček a zmeny, ktoré sú potrebné v súvislosti so zameraním a s fungovaním Európskej zahraničnej služby. Otázka na komisiu, ktorú by som chcel položiť, je, či bolo nevyhnutné e, formulovať toto všetko v troch odlišných návrhoch, e, čo vytvára problém, že musíme ten istý dokument viackrát pozmeniť. A ešte jedna vecná podotázka, pretože e, ja som trochu skúmal tieto tri balíčky, či komisia vôbec zvažuje možnosť postupovať inak a nezlievať to všetko spoločne, keď je vzhľadom na nevyhnutnosť e, fungovania čo najskôr najrychlejšieho rozbehnutia Európskej zahraničnej služby, tým e, by sme vlastne si e, zničili možnosť pozmeniť tie ďalšie dve oblasti, ktoré sú na stole z tých celkových troch. Ďakujem pekne, teraz Juran Ferm. Áno, tiež som chcel povedať to isté. Chápem to tak, hoci som nebol prítomný na stretnutí koordinátorov včera. Musíme sa zamyslieť nad tým e, podrobne, pretože na jednej strane by tu mohla byť výhoda tým, že budeme mať tri časti rozpočtu spoločne, ale na druhej strane si myslím, že potrebujeme prediskutovať aj potreby z pohľadu vonkajšej diplomatickej služby a bolo by výhodou, keby sme mohli zapracovať túto časť finančného nariadenia do externej služby, do tohto balíka, pretože v opačnom prípade s tým budeme mať problém. A to isté platí pre čas spojenú s Lisabonom. Toto by mohlo byť súčasťou Lisabonského balíčka, takže skutočne to musíme vyriešiť a neviem, či môžeme odložiť ostatné ďalšie časti našej, dôležité časti našej politiky len preto, aby sme mali finančné nariadenie spolu ako jeden balík. Privítal by som reakciu komisie k tejto veci. Helga, bitte. Helga Trupel, ďakujem. Ja by som e, sa rada vyjadrila ešte k tej všeobecnej diskusii o nariadení o rozpočtových pravidlách. Už pri poslednej diskusii som to spomenula, ako to vyzerá s tou možnosťou zjednodušenia istých pravidiel, aby sme nikoho nevyzývali, aby zodpovedne pristupoval k prostriedkom, aby sme nikoho nevyzývali ku korupcii, ku škandálom, k podvodom, ale aby sme veľmi e, pozorne a rozumne v súlade s návrhmi ešte zo Santerovej komisie, aby sme sa snažili zosúľadiť naše e, konanie v, na smere, smere k spoločným projektom. E, Neustále e, totiž to čelíme obvineniam, že sa vzdialujeme od pôvodného zámeru fungovania Európskej únie tým, že komplikujeme pravidlá. Teraz by som sa preto rada opýtala komisie, možno aj pani Gresle, aj keď tá diskusia o všeobecnom e, naradení rozpočtových pravidlách, e, myslím si, že tento aspekt zjednodušenia pravidiel by sa veľmi mohol zapáčiť našim občanom, pretože by sme si tým zvyšili dôveryhodnosť. Ďakujem. Zdá sa, že nikto ďalší sa nehlási o slovo. Možno ešte by sme dali slovo komisii, aby zareagovala na všetky otázky, ktoré tu zazneli, ale ešte by som rada zopakovala tú úvodnú otázku pani Gresle, pretože keď komisia odpovedala, ja som totiž to nepočula žiadnu jasnú odpoveď. Nejde tu o to, aby komisia od samotného počiatku sa zaviazala aplikovať tie zmeny, ktoré my e, zapracujeme, aby ich e, sa snažila presadiť, aby sa schválili. Nie, nie, o to tu nejde. Ide tu o to, aby to právne vyhodnotenie a bola by som veľmi rada, keby generálny riaditeľ poručoval mňa a nie svojich spolupracovníkov v tejto chvíli, Ide nám o to právne vyhodnotenie, či my ako Európsky parlament sme schopní tie články, ktoré komisia neprepracuje v tomto trojročnom prepracovaní, či my môžeme samostatne začať e, pracovať na pozmene týchto článkov, alebo či potom právna služba komisie príde za nami a povie, že to sme takto nemohli a že sa to nesmie. Toto bola naša otázka ktorá zaznela úplne v úvode. Bola by som rada, keby ste na to odpovedali čo najjasnejšie a potom ešte aj na otázku, ako to vyzerá s tými troma časťami tej zmeny naredenia rozpočtových pravidlách. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, pokiaľ ide o ten prvý bod. Nemôžem tu prijať žiaden záväzok v tomto štádiu veci. Hovorím to možno trošku tak sibilsky, ale všetko závisí od vývoja samotného postupu, spolorozhodovacieho postupu, alebo všetko bude závisieť od toho, ako bude táto záležitosť sa vyvíjať a možno ten, to potom ovplyvní ten spôsob, ako komisia bude môcť ovplyvniť túto záležitosť. Ak tieto veci sa pohnú rýchlo, tak Nebudeme sa, nebude sa to vrácať na komisiu. A v tomto štádiu teda komisia nemôže nič vykonať, ak teda ten postup je odlišný, tak e, možno komisia bude môcť preskúmať e, tie návrhy Európskeho parlamentu. Ďalej, pokiaľ ide o otázku tých troch odlišných návrhov, domnievam sa, že pán Ferm e, dobre mm, mm, zhrnul túto situáciu. My máme určité lehoty, ktoré sú rôznorodé a takisto aj potreby naliehavosti, ktoré sú takisto e, odlišné. My sme to už povedali trikrát, že je na zásadné, aby sme mali k dispozícii tie vhodné e, zmeny pre finančný ramec, aby e, vonkajšia služba EÚ mohla začať fungovať, ak nebudeme mať tieto finančné úpravy, tak nebude môcť fungovať vonkajšia služba, pretože nebude mať e, rozpočtové podmienky na to, aby vôbec fungovala. Takže my e, to zdôrazňujeme a budeme naďalej zdôrazňovať to, že tieto úpravy finančného rámca sú e, potrebné a preto, aby vonkajšia služba EÚ mohla veľmi rýchlo e, začať fungovať, aby to bolo adaptované čo najrychlejšie, takým spôsobom, aby sme boli v stave pristúpiť k preskúmaniu návrhu rozpočtu pre vonkajšiu službu, takisto aby sme mohli pristúpiť k schváleniu návrhu rozpočtu a aby spoločne toto všetko mohlo fungovať od jesene. to bude ten, či už to bude 1. október alebo 1. november, to netuším. Ale čo Viem je, že všetky tieto ustanovenia sú potrebné, všetky tieto úpravy sú potrebné preto, aby táto vonkajšia služba naozaj začala fungovať. Ďalej, pokiaľ ide o technické úpravy vzhľadom na Lisabonskú zmluvu, my viac grosso mutatis mutandis eh, sa nachádzame v tom istom probléme, čiže musíme si vypichnúť eh, tie potreby, aby sme umožnili všetkým aktérom, aby naozaj mali úžitok eh, z toho pokroku, ktorý bol dosiahnutý v rámci Lisabonskej zmluvy. Keď že nie sú tam ustanovenia ohľadom o pozmene finančného rámca Lisabonskej zmluvy, toto všetko ešte nemôže vstúpiť e, do platnosti. A mne sa zdá, že je to obzvlášť v záujme Európskeho parlamentu zabezpečiť to tak, aby tieto ustanovenia čo najrychlejšie vstúpili do platnosti, pretože ak nie, tak potom tu budeme mať k dispozícii len tie staré ustanovenia, e, zmluvy medzi inštitucionálnej dohody a čo toto môže spôsobovať práve problémy pre bežné riadenie rozpočtu. A všetci veľmi dobre vieme, že tá diskusia, ktorá sa týka návrhu komisie, pokiaľ ide o úpravy, ktoré sú navrhované v našom veľkom rýkoste, čiže v tom našom veľkom prepracovanom texte, že k tomu nemáme dostatok času. Možno budeme môcť mať dispozícii približne dva roky. Nemôžeme čakať teda dva roky na to, aby, aby vstúpila do platnosti mm, toto ustanovenie, pokiaľ ide o fungovanie vonkajšej služby EÚ. A e, myslím, že to nie je v záujme e, inštitúcie, aby sme čakali dva roky na to, aby sme implementovali tie ustanovenia, ktoré Takže to je rôzny prístup. Možno, že to nie je ten najoptimistickejší eh, výhľad, ale preto, aby sme naozaj to implementovali, aby to bolo efektívne, aby, aby inštitúcie mohli rýchlo naštartovať svoju prácu, aby takisto efektívne sa mohli k tomu postaviť. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ähm, Ďakujeme. Práve mi to pripomínajú a musím pripomenúť aj kolegom, že v našom, v našom vyhlásení sa snažíme dosiahnuť, aby čo najskôr sa vyriešili všetky otázky, ktoré sú ešte otvorené s Lisabonskou zmluvou, aby sa to všetko aj uviedlo do praxe. Pravdepodobne k tomu bude patriť aj otázka zarešnej služby a všetky ďalšie dôsledky Lisabonskej zmluvy, ktoré budeme musieť čo najskôr uzavrieť. Teraz Ingeborg ešte žiadala o slovo a potom uzavrieme tento bod. Ingeborg, ďakujem pekne mm. To znamená, že v tejto chvíli nemám inú možnosť iba e, si zobrať e, ako rukojemníka tú prvú, prvú revíziu a snažiť sa presadiť tie veci, ktoré sú dôležité pre parlament e, z hľadiska zjednodušenia, pretože ako komisia nemá žiadny konkrétny angažmán v tej trojročnej revízii, tak potom by to bolo dosť nešikovné ja nie som proti tomu, aby sme postupovali rýchlo. Práve naopak, ja by som bola rada, keby sme to uzavreli čo najskôr, ale teraz ide o to, či to nebude náhodou proti záujmom parlamentu. A ďalej postup, aký, aký zvolila komisia, nás núti k tomu, aby sme sa sústredovali na svoje vlastné priority a nepozerali až tak na komisiu. Tá prvá revízia sa bude nepochybne týkať zahraničnej služby, pričom táto revízia, teda táto prepracovaná verzia, bude závisieť od toho, či e, vezmeme do hovaj celú tú konštrukciu. Možno nie všetci poznajú túto konštrukciu, ale e, v tomto sme my trošku popredu e, preto sa dúfam, sa nám podarí dostať čo najskôr ďalej. Ale tá otázka tých troch čiastí je dôležitá. Napríklad ten prvý článok už čelil trojnásobnej zmene. Každá jedna verzia e, sa menila. Ja som si teraz e, predsavzala, že ten článok 1 zmeníme raz a potom e, do ňoho zapracujeme všetko, čo tam má byť. A síce v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, všetko, čo sa uvádza v Lisabonskej zmluve, čo sa tam spomenie v súvislosti s právomocami tak, aby v tom trojročnom revíznom procese, aby sme to nemuseli opäť meniť a prepracovávať. Teda musíme sa teraz zmieriť s tým, že tieto články jednoducho vypadnú. To znamená, že všetky inštitúcie, ktoré sa uvádzajú v Lisabonskej zmluve plus zahraničná služba, toto všetko sa bude musieť uviesť v tom článku 1, tak aby sme sa nemuseli opäť zaoberať jeho zmenou neskôr. Podľa mňa by bolo dôležité tú prepracovanú verziu čo najskôr objasniť v rámci možnosti. Čo sa týka Lisabonskej zmluve, tak tie postupy sú jasné to, čo sme vyrokovali, to je záväzné pre všetkých, to nikto nespochybňuje. E, tie právne veci, ako sa nám skutočne môže podariť dosiahnuť jednodušenie, tie sú ešte nejasné. Preto tá, ten návrh, ktorý sa týka Lisabonskej zmluvy, je tak dôležitý. Sú tam isté právne otázky, ktoré ešte nie sú vyjasnené. Ja si to teraz musím tak povedať zobrať za rukojemníka, pretože inak to nejde. Ak sa komisia tomu chce venovať, ja proti tomu nič nemám, ale ja jednoducho nepustím z ruky záujmy parlamentu. Musíme sa teraz snažiť e, čo najskôr vyriešiť otázky, ktoré sú ešte otvorené. Pani Trupel, v poslednej revízii sme e, sa snažili presadiť e, zjednodušenie postupov, okrem iného aj v otázkach rybolovu. Opäť čelíme problému, že tí malí nie sú schopní sa vyrovnať eh, s tým množstvom predpisov. Podľa mňa by bolo vhodné nevytvárať žiadne ďalšie predpisy. Komisia eh, na všetkých tých miestach, kde my sme horko ťažko vyrokovali zjednotučenie komisia zavádza nové pravidlá a to je už v budúcnosti nebudeme takto umožňovať. Eh, podarilo sa nám dosiahnuť mnoho zjednodušení, napríklad v oblasti výskumu, tie hlavné problémy, tie hlavné ťažkostí, napríklad e, v oblasti úrokov z hlavného financovania, to sme už e, odstránili. Ak dôjde k tak e, znamenému predfinancovaniu, tak správca musí spravovať úroky, musí. V rámcovom programe sa to uvádza ako povinnosť. A toto je v podstate najväčšia sťažnosť e, celého sektora výskumu, e, ktoré sa, e, a táto sťažnosť sa týka predovšetkým týchto úrokov v oblasti predfinancovania. Bolo by vhodné, keby komisia napríklad sa tiež snažila na svojej strane toto presadiť. Tá väčšina problémov s finančným nariadením sa týka špecializovaných fondov. Sú to veci, ktoré tam zapracovala komisia. Ak to komisia nie je schopná nejako inak vyjasniť, tak nemáme inú možnosť, iba postupovať takto ofenzívne. Bolo by vhodné, keby generálny riaditeľ sa snažil skutočne dosiahnuť e, výrazné vylepšenia, pretože e, samotný návrh je veľmi dobrý, ambiciózny, o tom nie je žiadnych pochyb, ale musíme sa snažiť e, nestratiť tú možnosť zmeny. Ďakujem. Tým pádom sme uzavreli tento bod. A teraz prejdeme k bodu číslo 19. V ňom ide o informačnú poznámku agentúry pre konkurenceschopnosť a inováciu. Táto agentúra by totiž chcela od nás povolenie, aby mohla podpísať zmluvu, ktorá sa týka jednej budovy. Spravodajkyňou je tu pani Holmajer. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ešte jedna krátka informácia, ak dovolíte, o e, projekte budovy agentúry EAC. Ja som sa snažila preložiť e, všetkým kolegom v čase všetky dokumenty, tak ako som ich mala k dispozícii. E, je to dosť rozsiahla dokumentácia, ale musím podotknúť, že v niektorých prípadoch je potrebné dosť rozsiahlo skúmať, aby sme zistili, aké skutočné náklady tam sú v súvislosti s rozpočtom keď sme o informácie žiadali, tak sme ich dostali, ale museli sme žiadať dosť e, zlhavo. Ide teda o výkonnú agentúru Európskej e, únie bola e, vytvorená v roku 2003 a už od roku 2006 sídli, prenajíma si priestory v, v, vo veži v Madu. S tým sa spájajú náklady. Je tam aj ďalšia budova. To spôsobuje nové náklady. 415 tisíc eur ročne, teda celkový nájom je takmer 800 tisíc eur, pretože ten prvý nájom je 366 tisíc eur. Ehm, tá budova nebola príliš hodná, bolo to iba prechodné riešenie na eh, námestí Orbána. Táto budova sa má zbúrať. Eh, vypísala sa verejná súťaž, ktorá nadviazala na tender prechádzajúcej agentúry. Celkovo teda boli tri tendre. A teraz eh, bolo predložených 26 ponúk. Dve ponuky splnili všetky kritériá a z týchto dvoch návrhov sa vybral tento jeden záverečný projekt. Ide tu o budovu na e, námestí Rožier 16 v Bruseli. Vlastník je Immobil Druel Rožier SCS. Plánuje sa prenájom 6500 zhruba metrov štvorcových, 150 metrov štvorcových archívu a potom ešte aj parkovacie miesta. Náklady e, sú predmetom e, nájomnej zmluvy. Je to ročne 1 milión 116 tisíc eur zhruba. A ešte je tu um, povinnosť prenajímať to o 6 mesiacov viac po uzavretí, po vypovedaní zmluvy. Boli by sme radi, keby komisia premyslela tie zabehávacie náklady pre túto agentúru. Pre túto budovu je potrebné um, základné veci do tejto budovy poskytnúť dvere, zámky, okná a tak ďalej. Nejde tu len o základnú výbavu, ide v podstate uh, o ten základ, ktorý tam už dávno mal byť, predtým, než sa tam nasťahuje agentúra. Toto všetko môže viesť k navýšeniu celkových nákladov na prenájom. Tento komplex budov podľa mňa je vhodný, má dobrú polohu, je mimo štvrte Európskej inštitúcie, ale je veľmi dobre prepojený dopravne. Je to zhruba 3 kilometre od Berlemontu. Mm, sú tam aj potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa podarilo dosiahnuť. Ten bezpečnostný personál alebo kaviareň má k dispozícii aj technické vybavenie, pretože v blízkosti sú už podobné inštitúcie, ktoré tam sídlia. Teda toto je pozitívne na tomto návrhu. Zmluva hovorí o využívaní týchto priestorov na 15 rokov. Keď sa to vypočíta na 15 rokov, je to výhodné a vychádza sa z toho, že agentúra skutočne bude ešte existovať 15 rokov, aj keď e, sa to ešte musí preveriť. V konečnom dôsledku musím vychádzať z toho, že budeme potrebovať túto agentúru ešte počas tohto obdobia preto je to teda v podstate v poriadku, čo sa týka nákladov. V súvislosti s našim záujmom, teda to, čo nás zaujíma je azbest, e, prebehla previerka, či e, je tam pritom azbest alebo nie. E, teraz sa preskúmali výsledky a zdá sa, že azbest tejto budove, budove nie je. Z rozpočtu na rok 2010 a na rok 2011. Eh, tam už sú zohľadnené tie navýšenia počtu zamestnancov a tiež um, zvýšenie rozlohy pracov, eh, pracovných kancelárií tejto agentúry. Ja by som ešte chcela poukázať na to, prečo uh, v niektorých prípadoch agentúry si prenajímajú uh, budovy, ktoré nezohľadňujú personálne potreby týchto agentúr. Uh, sú tam ťažkosti, ktoré s tým súvisia. V budúcnosti by sme sa mali snažiť to nejako preventívne zapracovať E, do plánov. V tomto prípade k tomu došlo a dá sa vychádzať z toho, že v najbližšom čase tam nedôjde k žiadnemu navýšeniu. Čo sa týka e, využívania budovy, je tu ešte jeden problematický bod, ktorý môže čiastočne e, navýšiť náklady a síce, že my musíme platiť aj údržbu. Teda nejde len o samotné sumy, ktoré sa budú využívať na prenájom, ide tu aj o náklady na údržbu. Toto je potrebné ešte trošku vyjasniť. E, celková suma ročne bude 1 milión 490 tisíc eur. Budeme tiež ešte musieť okrem toho zaplatiť aj údržbu. Avšak myslím si, že to vybavenie budovy a spôsob, akým sa e, dohadovali tieto sumy, je potrebné a, tieto zmluvy je potrebné preveriť, pretože najmä čo sa týka tohto e, vybavenia budovy, to nebude e, prebiehať v súlade s, s verejným výberom. Pôjde tam o o jednoduché zadanie súkromnej firme. Nebude to príliš komplikovaný tento proces. Ide tam však o dosť vysokú sumu, viac ako 2 milióny eur, teda nesmieme to len tak prehliadnúť. Ďakujem pekne, Monika. Myslím si, že práve na tomto mieste e, ešte budeme trošku musieť e, pracovať. Naša administrova parlamentu neustále čeli apelom, aby plánovala využívanie budov aj vzhľadom na budúce potreby. Aj e, na komisii by to nebolo zbytočné, keby zohľadnila isté usmerenie do budúcnosti tak, aby e, všetci, ktorí hľadajú budovu alebo už sídlia v nejakej budove, aby mohli dodržiavať e, finančné plány. Máme tu žiadosť o slovo. Karl Haglund, nech sa páči. Thank you, Mrs. Chair. Ďakujem, pani predsedníčka. Len uh, veľmi stručne ďakujem uh, za to, že spravodajca urobil dobrú prácu, v podstate zistil, aké sú skutočné náklady na tento projekt budovy. Zdá sa, že táto myšlienka je dobrá, ekonomicky je to výhodné a agentúra dostane svoj vlastný pracovný priestor. Jediná vec je to, že keď renovačné náklady bude platiť agentúra sama, tak e, sa to rozloží na 15 rokov a mandát agentúry iba do roku 2015. Samozrejme, že je tu rozkol a predpokladá sa, že agentúra bude e, pokračovať vo svojej činnosti, ale na druhej strane nie je tu na to záruka. Neviem, ako to dopadlo v iných prípadoch, alebo či sú nejaké predošlé prípady, keď sme museli robiť podobné rozhodnutia, ale spontánne uh, Nemôžeme mať projekt, kde renovačné náklady idú nad rámec mandátu agentúry, hoci predpokladám, že agentúra bude pokračovať vo svojej práci, mali by sme sa snažiť o riešenie. Ale okrem toho si, tohto si teda myslím, že rozhodnutie ide dobrým smerom. Áno, ďakujem. Myslím, že to by sme mali dať do usmernenia, hlavne pokiaľ ide o výkonné agentúry, pretože tie neexistujú natrvalo, ale teda toto je dobrá myšlienka Monika. Môžeme vychádzať z tej zmluvy po 5 rokov, ale náklady na prenájom narastajú proporcionálne. A to znamená, že to bude oveľa vyššie ako referenčná cena prenajmu je to taký začarovaný kruh, keď e, či sa nájde primeraná budova, niekedy to je teda zložitejšie. A potom finančné nariadenie, e, tu máme taký prehľad o, o tom, ktoré budovy komisia schválila a ktoré nie. A medzi tými, ktoré neboli schválené, sú niektoré budovy, ktoré sú oveľa väčšie a neboli prezentované pretože je tu príslušný rozpočtový riadok. Zdá sa, že to nie je celkom jasné, pretože e, ten riadok sa navyšil. Áno, myslím si, e, že je to preto, lebo to je výkonná agentúra. Nie je to skutočná služba komisie. Toto je ten pravý dôvod. Dali sme to do ustanovení pre výkonné agentúry, no ale samozrejme je tu potreba prispôsobiť e, e, ich plány nám a požiadať nás o schválenie v prípade, keď si vyberú budovu. Takže vždy som za usmernenie, ako som povedala. Nemôžeme mať e, paušálne riešenie pre všetky prípady. Mali by sme mať nejaké usmernenia, aby ľudia sa vedeli e, tým riadiť. Je to jednoduchšie. Ak chceme niečo dosiahnuť, e, tak budú mať našu podporu. No ale v každom prípade, čo musíme urobiť teraz, je zamyslieť sa nad tým, či budeme súhlasiť s prístupom spravodajcu a nevypracujeme správu k tejto veci len uh, s, zoberieme na vedomie, čo agentúra chce. Je niekto proti tomuto? Nie. V poriadku, takže nebudeme, pracovať, nebudeme vypracovať správu. A tým pádom sme vybavili tento bod programu a môžeme prejsť k prevodom a potom k hlasovaniu. Zároveň by som chcela povedať kolegom, že Roberto, Roberto Galtieri tu príde k nám o 3 na 11, aby nám prezentoval správu o výsledkoch zo včerajška, teda čo bolo písomne zaznamenané, na čom sme sa, na čom sa dohodli. Čiže prejdeme teraz k hlasovaniu a potom pôjdeme k bodu EEAS. Takže transfer číslo 16. Thank you, Madam Chair. Pani predsednička, v Kobu News sa spomína celkovo 5 transferov. Moje stanovisko je také, že je na čase, aby sme sa rozhodli ohľadom 16 a 17 a ja som navrhol, aby ostatné tri boli odložené do ďalšieho stretnutia. Tento, tieto návrhy práve prišli e, minulý týždeň, nemali sme čas rozhodnúť o podrobnostiam a ja som e, nemohol sa stretnúť s ostatnými skupinami. Pokiaľ ide o číslo 16 spoločne so 17, aby som to urychlil, ja osobne navrhujem, aby sme akceptovali oba prevody, oba návrhy. Možno, že niektorí kolegovia mm, s tým spájajú si určité otázky, ale všeobecne povedané dúfam, že odpovede budú mm, schválené a prijaté a že to bude pozitívne. Chce sa k tomuto niekto opýtať, Inge? Ďakujem pekne, pani predsednička. Um, bolo to celkom užitočné získať o tom prehľad. Prvý dokument mal iba 67 strán a bolo dosť ťažké dosiahnuť transparentnosť. Snažili sme sa a Čiastočne sa nám to podarilo. Už sme dostali aj doplnok, ktorý nám to umožňuje v rokoch 2005 až 2008. Komisia e, minula 608 miliónov štúdií na e, externé štúdie za 3 roky, respektíve za 4 roky. Je potrebné to pripomenúť. Generálne riaditeľstvo na správcovanie údajov e, z 100 58 miliónmi eur je skutočne na špičke. Bola by som rada, keby sme našli odpoveď na niekoľko otázok. Keď si prezriete dokument, vidíte, že okrem iného e, sa kupovali tlačiarne. Ja, mňa by zaujímalo, prečo v externom poradenstve a v, v vypracovaní štúdí, prečo sa kupujú napríklad tlačiarne, ďalej Rokuje sa o miliónoch a potom sa bude 3 minúty rokovať o 5 eurách. V každom prípade generálne rezervo pre komunikácie eh, zadalo aj ehm, vnútorné previerky eh, užitočnosti predmetov. Okrem toho sú tu ďalšie položky, eh, ktoré by ma zaujímali. Máme tu niekoľko firiem, ktoré skutočne získali mnoho peňazí, napríklad celko Belgicko 22 miliónov eur za rovnaké služby. A taktiež je tu otázka, čo presne urob generálne pre spracovanie údajov, keď so 158 miliónmi eur všetko zadáva e, zvonku. Čo teda samotné robí toto riaditeľstvo? Bola by som rada, keby e, nám komisia povedala, čo generálne riaditeľstvo pre spracovávanie dát čo presne získalo od týchto poradenských firiem, čo teda stálo tak veľa peňazí týmito otázkami, e, keby som na ne dostala odpoveď, by som bola spokojná. Ak nezískam odpoveď, tak začne celý ten proces. Bude to musieť prejsť výborom Kokobu, absolutóriom, písomnou otázkou. E, bola by som skutočne veľmi rada, keby sme to jednoducho teraz odpovedali a ušetrili by sme si všetci čas. Ďakujem pekne, Karl Haglund. You, Ďakujem, pani predsedníčka. Len veľmi stručne, pokiaľ ide o číslo 24, ktorý sa týka Baltského mora, chápem spontánny prístup Lásla, pretože mali sme do, dokumenty neskoro, ale ja som inicioval túto otázku. Myslím, že tento transfer je v súlade s tým, o čom sme hovorili s komisiou a som veľmi rád, že komisia konala na základe politickej vôle tohto parlamentu a tohto výboru, takže myslím, že transfer je podľa mňa veľmi priateľný. Osobne by som bol za hlasovanie, e, za hlasovanie za, a, ale rešpektujem vôľu spravodajcu, ale podľa mňa je to veľmi dobrý, e, primeraný transfer. Teraz dáme slovo komisii, aby zareagovala na otázky pani Gresle a potom dostane slovo spravodajca a poinformuje nás, ako sa bude ďalej postupovať. Ďakujem, pani predsednička. Musím povedať, že v tejto etape nemám odpoveď na otázku pani Gresle ohľadom otázky tejto otázky, ale samozrejme, že sa pozrieme na to bližšie a Ja veľmi rád e, túto informáciu sprostredkujem čo najskôr. Dúfam, že to nebude veľmi komplikované a zdôvodnenia sú podľa mňa celkom akceptovateľné. Pre nás je ale dôležité, aby tu bola čiastočne uvoľnená rezerva k tomuto postu 26.01.11, pretože ide o 3 milióny tam je 7 a myslím, že sme uspokojili povinnosť vysvetliť e, túto vec, ktorá leží na našich pleciach a myslím tiež, že všetky prvky sú teraz na stole z našej strany nedostatok, tento nedostatok prostriedkov nám začína spôsobovať prostriedky, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb, pokiaľ ide o, o oblasť informatiky a naše generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje má skutočný problém s vytvorením e, nevyhnutných e, kontraktov. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Um, ich Ďakujem pekne. Vychádzam z toho, že informácie budú poskytnuté čo najskôr, tak aby Inge Gressle už nemusela postupovať a eh, žiadať informácie z výbor Kokobu. Laslo Šurian, nech sa páči. Uh, comment, Pokiaľ ide o váš komentár, pani uh, eh, predsedníčka, mohlo by som navrhnúť, aby sme hlasovali za, ale vždy je tu riziko, že tu budú veľké vysvetlenia, ktoré sú spojené s ďalšími otázkami. A myslím si, že otázka Inge je úplne opravnená. A odpoveď je len prísľub, že dostaneme odpoveď. Takže otázkou teraz je, či Komisia môže nám poskytnúť odpoveď e, k ďalšiemu stretnutiu a odloženie ďalšieho stretnutia bude škodlivé, ale počuli sme, že oni majú ťažkosti a ak s touto odpoveďou komisie ja teda predložím môj záverečný návrh. Pán generálny riaditeľ, Vypočuli ste si požiadavku spravodajcu. Žiada vás teraz o to, aby ste odpovedali na jeho otázky ešte predtým, ako nám predniesie svoje odporúčania. Oui, merci, prochaine... Áno, pani predsednička, mm, k ďalšiemu stretnutiu tohto výboru eh, 13. a 14. júla bude tesne pred um, začatím dovolenkového obdobia a to znamená, že pre podpis zmluv uh, to nebude dosť, nebudeme mať dosť času a riskujeme, že to bude odložené do septembra, čiže ak by sme hlasovali dnes, uh, tak v porovnaní s tým táto druhá možnosť je taká, že stratíme 3 mesiace skutočná naliehavá potreba zo strany ľudských zdrojov a takisto e, riaditeľstva pre informatiku tu je a presná odpoveď na požiadavku parlamentu na tému štúdií, ktoré boli realizované, pokiaľ ide o e, vonkajších dodávateľov, ale aj o fyzické osoby, ukázala, že my e, chceme spolupracovať. Ja sľubujem na tomto mieste, že poskytneme vysvetlenie k bodu, na ktorý sa pýtala pani Gresle, ale želeli by sme si, aby sme už teraz mohli odblokovať e, tento projekt. E, samozrejme, to záviš, je to v rukách parlamentu. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Naše pravidlá eh, toho, ako pristupujeme k transferom, eh, podporujú vaše želanie, že dnes by sme prijali toto rozhodnutie. Máme totiž to lehotu do 2. júla a tým pádom už nebudú žiadne ďalšie zasadnutia rozpočtového výboru a preto musíme rozhodnúť dnes. Okrem toho, tak či tak, požiadavky komisie sa podarí naplniť. Pán spravodajca, nech sa páči. Uh, Som si vypočul odpoveď a mm, vzhľadom na kontext situácie navrhujem, aby sme podporili návrh. A vzhľadom na minulú spoluprácu s komisiou, tento prísľub, ktorý sme počuli, e, nám stačí. Samozrejme, že komisia by si mala uvedomiť, že ak odpoveď nebude jasná a problematická, tak z toho vyvodíme dôsledky, ale to je niečo iné a nie, nesúvisí to s týmto prevodom, takže moja odpoveď je pozitívna. Ešte, ak dovolíte, komentár k stanovisku nášho kolegu z ALDE. Ako som povedal na začiatku, nemal som príležitosť na diskusiu s ostatnými skupinami, um, hlavne ALDE, viac menej oni boli takí lídry v tejto stratégii. Samozrejme, že ich podporovali aj ostatné skupiny. Takže pre mňa ich stanovisko je pre mňa veľmi dôležité a vzhľadom na to, že toto je pozitívne, tak e, toto bolo stanovisko môjho týmu nie sú tu námietky zo strany ostatných skupín a preto môžem navrhnúť prijatie tohto riešenia Balského mora už teraz. E, Dobre teda, takže budeme hlasovať, ale budeme hlasovať e, oddelenie. Kto je e, za postoj spravodajcu a je za transfer číslo 16, prosím? Schön. Wer ist da? Ďakujem pekne. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jedna kolegyňa sa zdržala. Ďakujem. Teraz prejdeme k transferu číslo 17. Kto je za? Proti? Nikto. Kto sa zdržal, prosím? Jeden sa držal. A teraz je 19, 23. Tie preberieme na budúce. A teraz transfer 24, kto je za? Proti. Kto sa zdržal, prosím? Nikto. Vynikajúco. Takže sme to jednomyselne schválili. Ďakujem pekne. Tým sme pokryli e, rozpočet komisie a transfery. No teraz, teraz prídeme k bodu 21 a tu ide o ďalšie oddiely. Pán Maňka má dosť veľa Napríklad transfer číslo 02, ten preberieme najskôr. Court of Justice. Ja. Ďakujem, pani predsednička. Áno, transfer číslo 2 eh, bol jediný, čo bol zapísaný v zozname v našom programe. Medzi tým samozrejme prišlo ešte veľké množstvo ďalších, ďalších transferov. Eh, v tomto transferi ide o dvor. Eh, možno sa pamätáte, kolegovia, my sme keď sme zostávali rozpočet na rok 2010, tak sme e, dali jeden super horizontálny pozmenujúci návrh, kde sme všetkým inštitúciám, ktoré majú vlastné prekladateľské útvary, dali do rezervy 5 s požiadavkou, že ak nám preukážu, že medzi sebou spolupracujú navzájom, tak e, túto rezervu môžeme e, rozpustiť. Dôvodom k tomuto bolo to, že v roku 2006 dvor auditorov E, pri svojej správe zistil, že inštitúcie, keď sa dostanú v istom okamihu na strop e, vlastne svoj, svojej, svojich možností, to znamená, keď je veľký nápor, tak e, a už nestíhajú vlastnými kapacitami veci prekladať, tak si zvyknú automaticky objednať externý preklad, bez toho, aby zistili, či nie sú voľné kapacity v iných inštitúciách. A tým sa strácalo okolo 11 miliónov eur E, ktoré zistil dvor auditorov e, v tejto činnosti. Preto sme požiadali všetky inštitúcie, aby preukázali, že využívajú vlastné kapacity. Máme tu návrh Európskeho súdneho dvora, ktorý je istým e, spôsobom špecifický kvôli tomu, že Európsky súdny dvor potrebuje zvlášť e, prekladateľov lingvistov. To znamená, že nie je možné jednoduchým spôsobom tento problém externe riešiť. Európsky súdny dvor má obrovský nápor a, a už vlastne ku koncu apríla musel použiť viac ako 43 svojich prostriedkov kvôli tomu, že ten nápor je naozaj veľký a ich vlastní prekladatelia nestíhajú inú činnosť iba robiť sami, sami pre seba, čiže ťažko je využívať e, pracovníkov Európskeho súdneho dvora na preklady pre iné inštitúcie. Po presudovaní celého tohto dokumentu ja, pani predsednička, navrhujem, aby sme súhlasili s uvoľnením rezervy 5% pre Európsky súdny dvor môžeme o tom hlasovať. Samozrejme, e, rád si vypočujem, ak niekto, niekto e, si želá diskutovať. Ja. Aj keď, pani predsednička, je tu jeden balík, e, vlastne asi, asi kolega informuje, že tu je ten veľký balík, lebo vlastne sa jedná o rezervu pre takmer všetky inštitúcie. To znamená, že v ďalšom to budem prednávať ako jeden balík, ale beriem to, že Európsky súdny dvor predložil svoj návrh skutočne včas a že je istým spôsobom špecifický, preto, som ho, preto by som nahoval, že o, o tomto jednom môžeme hlasovať naozaj ako, ako prvé a odporúčam to odsúhlasiť. Ostatné e, transfery budem prednávať v balíku, čo sa týka prekladov. E Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, pokiaľ ide o ten prenos, o ten transfer e, vo, po francúzsky e, výromo, myslím, že hovoríte o C4. Môžem povedať, že stanovisko, ktoré sme mali, možno hovorí pani predsedníčka, Možno som nehovorila celkom jasne. Je tu balíček, o ktorom práve tiež hovorila aj pána Maňka. V ňom ide o prostriedky e, na účely prekladu aj pre ECOSOC, aj pre výbor regiónov, pre dvor auditorov, e, pre súdny dvor a komisiu. Toto všetko je však súčasťou e, balíčka. A práve teraz Vladimír Manika napokon sám povedal, že potom to budeme prejednávať ako balíček, avšak teraz by sme to nemali nejako rozdeľovať, keď sa začne hovoriť o tom, že tu ide o transfery Európskeho parlamentu. K tomu sa dostaneme neskôr, v tej druhej časti. Teraz by sa mali sústreďovať a dohodnúť sa na tom, či tento balíček necháme ako celok alebo, tak ako navrhol spravodajca, vyberieme z neho jednu časť. Ja sa snažím byť dosť opatrná, čo sa týka rozbíjania eh, zaužívaných balíčkov, pretože podľa mňa je užitočnejšie, keď budeme prejednávať eh, tieto transfery ako celok v balíčku. Prepášte, že som vás prerušila, ale o chvíľočku sa dostaneme k tomu, čo ste spomenuli vo svojom príspevku. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je to jeden balík. E, pričom jeden návrh e, z toho sme mali predložený dostatočne včas a tento návrh ja beriem ako špecifický, je to Európsky súdny dvor aj kvôli tomu, že Európsky súdny dvor je úplne špecifický z hľadiska toho, že on má vo svojich radoch právnikov, lingvistov a má obrovský nápor činností, ktoré, ktoré vlastne vyžadujú, aby sme čo najskôr pristúpili k odhlasovaniu tohto návrhu. Ostatné, keď to budeme rokovať ako balík, by som to chcel prerokovať ako balík s tým, že by som my budeme mať v priebehu týždňa predloženú ešte analýzu Euramis, to je prekladateľský systém. To znamená, že by som chcel počkať si na výsledky, výsledky tohto, tohto systému a analýz a navrhoval by som tie ostatné veci e, možno odhlasovať až e, na budúcom rokovaní. Ale tento jeden dvor, dvor e, Európsky súdny dvor ne, to nevyžaduje a ten som navrhoval odhlasovať dnes. Preto som to vyčlenil ako, ako osobitný bod. Gut, jetzt glaube ich, haben wir das alles... Ďakujem pekne, teraz sme to zrejme pochopili, pán Fernández. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Súhlasíme so stanoviskom spravodajcu, ďakujeme pekne. Takže budeme hlasovať. Kto je za transfer pre právnikov, juristov? Prosím, nezvihne ruku. Wer ist dagegen? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prosím? Teraz schválili sme to jednomyselne, vynikajúco a teraz iste tie ostatné časti balíčka, tie ostanú spoločne a tie prejednáme na našej najbližšej schôdzi. Dúfam, že o nich budeme aj potom aj hlasovať. Teraz prejdeme k jednotlivým transferom. Teda k požiadavkám o transfere v rámci Európskeho parlamentu Vladimír. Áno, e, začal by som transferom C5, dočasní zamestnanci. Vieme dobre, že sme na konci mája odsúhlasili e, zmeny, zmeny v tejto oblasti pre Európsky parlament e, z titulu schválenia Lisabonskej zmluvy. A zámerom vlastne tohto transferu je, aby títo pracovníci dočasní pomohli dočasne preklenúť, to znamená preklenúť v roku 2010 náraz práce v súvislosti s Lisabonskou zmluvou E, až pokiaľ budú skutočne urobené riadne výberové konania na miesta, ktoré vznikli po schválení Lisabonskej zmluvy. Tieto posty boli teda schválené na konci mája a uskutočnenie výberových konaní potrvá najmenej 8 mesiacov, čiže je potrebné, aby sme dokázali e, toto obdobie preklenúť dočasnými zamestnancami. Chcel by som pripomenúť, že politické skupiny e, by sa mali snažiť zaplniť voľné pracovné miesta a že dočasní pracovníci by mali byť len na prechodné obdobie. Ďakujem. Gibt es dazu Wortmeldungen? Dann, ähm, wer möchte dem äh, Votum des Berichterstatters... Kto, kto chce teda äh, podporiť návrh spravodajcu? Kto je za? Te je proti, prosím. Kto sa držal hlasovania? Nikto. Teda tým pádom sme to vyriešili. Ďalší transfer, prosím. Ďalej je to transfer C1. Je to nábor pracovníkov v súvislosti s rozšírením Európskej únie o Chorvátsko. Ide o čiastku 750 tisíc eur. E, potreba a disponibilita týchto financií už bola ohlásená vopred a je to citlivá politická otázka, prečo, preto odporúčam, aby sme tento transfer odsúhlasili. obrigada, Presidente. Nós estamos de acordo com esta transferência. Áno, súhlasím s, tým, s týmto transferom, pani predsedníčka, avšak... Hm. Chceli by sme, aby sa to urobilo potom, ako sme si istí, že Chorvátsko vstúpi do EÚ. Bolo by to potom lepšie, keby títo dočasní pracovníci boli vybratí a zamestnaní potom, kým, keď budeme túto istotu a bude tu potrebná aj určitá príprava. Takže s takouto zátvorkou ešte stále sme ale ochotní hlasovať za tento transfer. Ďakujem. Ich bin nicht sicher, dass wir, äh, diese... Ja som si není istá, äh, či môžeme pristúpiť äh, k takémuto obmedzeniu. Ja sa domnievam, že kolegovia asi rátajú s istotou, že Chorvátsko sa raz stane členom Európskej únie. My samozrejme potrebujeme nejaký čas na prípravu a aj určitú dobu pre e, všetky služby, aby teda mohli prijať fázovo všetkých ďalších kolegov a kolegyne, takže neviem, či môžeme pristúpiť k takémuto konkrétnemu obmedzeniu. Kto je za tento návrh pána spravodajcu. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Takže jednohlasne je to schválené. Mm, pán Maňka, ďalší prejav, e, prevod? Ďalší transfer je C2, e, C3. E, sú tu rôzne riadky, budovy, nábytok a vonkajšie reprezentácie E, táto rezerv, je to vlastne rezerva, ktorú by sme mali rozpustiť na základe požiadavky EPP. A preto by som e, skôr sa opýtal možno na, na, na názor e, našich kolegov z EPP. Ja s tým osobne nemám problém, aby sme rezervu rozpustili. Ďakujem, pani predsednička. Informácia, ktorú sme dostali k rozlišovaniu medzi e, fixnými a variabilnými nákladmi, aby sme dosiahli e, väčšiu transparentnosť a disciplínu v rozpočte, to, táto je oprávnená. Mohlo by to byť ešte lepšie, ale podľa nás je to dobrý krok vpred a všetky výdavky musia byť zdôvodnené k tomuto smeruje. To je aj naše želanie mať priority e, e, do budúcnosti pre tieto variabilné náklady, preto moja skupina je za tento transfer. Ďakujem. Derek? Uh, Podporil by som Vladimíra a môjho kolegu. Požiadali sme o toto rozlíšenie fixných a variabilných nákladov a medzi tým sme mm, si urobili analýzu. Uh, Chceli sme tieto informácie preto, aby sme sa mohli pozerať na to, na čo vynakladáme naše peniaze a tie priority sú pre mňa dôležitejšie mať tie, túto diskusiu e, v budúcnosti o týchto fixných a variabilných nákladov je dôležité, takže um, tieto priority, to je otázka ďalšej diskusie a súhlasíme s týmto. Gut, vielen Dank. Wer möchte dem Votum des... Dobre. Ďakujem. kto súhlasí s e, spravodajcom? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Dobre, takže jednohlasne je to schválené. A teraz posledný transfer prostriedkov, kde ide o EHSV a požiadavka číslo 2. Ide o opravný rozpočet e, číslo 2, výbor regionov a hospodársko-sociálny výbor. E, táto, táto časť je osobitná a e, táto časť súvisí s tým, že je to vlastne zmena z titulu, z titulu Lisabonskej zmluvy. V tejto oblasti, pani predsednička, zatiaľ nebola dosiahnutá dohoda a ja by som preto chcel požiadať, aby sme túto časť naozaj neodkladne zaradili na rokovanie trialógu dňa 30. júna, pretože naozaj e, je to už posledná chvíľa, aby sme to mohli prerokovať. Čiže chcem poprosiť všetkých, aby sme, aby sme túto oblasť e, zaradili na rokovanie trialógu 30. júna. Ďakujem. Ähm, was der Berichterstatter jetzt gerade angesprochen hat, ist der Nachtrags- und O eh, rokuje v rade, ale o čo ide mne a kolegovia to takisto nájdu v eh, tej zložke zo sekretariatu. Ide tu vlastne o prevod 20 tisíc eur schválime alebo neschválime. Transfer je transfer pre uh, eh, ECOSOC a je to transfer 20 tisíc eur, ide o právne výdavky, je to úplne, úplne technická záležitosť, čiže odporúčam odsúhlasiť. Ďakujem. Um Kto je za? spoločne so spravodajcom. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Dobre. Takže toľko k hlasovaniu. Nevidím eh, Roberta Gualtieriho, eh, ktorý nás chcel informovať o včeraj našej dohode medzi Radou, komisiou a vysokým predstaviteľom a Európskym parlamentom. Využijeme teda túto e, dobu a ja vás budem informovať teraz o tom, čo včera dohodli koordinátori a teraz e, prednesiem teda ich návrhy a e, kto by potom mal nejaké námietky, tak môže sa prihlásiť. Takže poprvé pokiaľ ide o opravný rozpočet eh, číslo 5, máme eh, spravodajcu Lásla Šuriana, jeho sme navrhli, a potom opravný rozpočet číslo 6. Tu ide o ESVČ a ani si nemyslím, že je to niečo predčasné, keď povieme, že e, to spadá do okruhu inej inštitúcie a tu Vladimír Maňka a Láslo Šurian budú spoločnými spravodajcami. A pokiaľ sa to teda schváli pod bodom 3, tak e, koordinátori sa rozhodli, alebo teda zamýšľajú vlastne menovať mňa ako členku výboru pre rozpočet. Zajtra ma chceli teda poslať do Parmy s delegáciou výboru pre životné prostredie a ja teda by som vám o tom podala správu a frakcia socialistov by mala vypracovať stanovisko k správe výboru pre priemysel a výskum na e, tému obnoviteľné zdroje energie a na ne navezujúce projekty. Po piaté sme sa dohodli, že Gualtierieho stanovisko budeme chcieť prerokovať a prijať pri našom ďalšom zasadnutí, čiže v nadväznosti na program práci, ako aj AFETu a tiež nadväznosti vždy na harmonogram v rámci e, včerajšej e, dohody. Po šiesté, hovorili sme o potom a, ako e, narába e, s implementačným balíčkom. To je balíček, ktorý je potrebný pre ESVČ, aby sa teda spustila jeho funkcia aj technicky, aby mohla začať pracovať. A vychádzame z toho, že ten prvý oddiel, čiže pravidlá, To by e, teda malo byť e, schválené v auguste alebo v septembri a potom ten opravný rozpočet e, číslo 6, Vladimír Maňka a Láslo Šurian, ten by sme tiež pripravili zodpovedajúcim spôsobom, tak aby to všetko zapadalo do seba. Po 7 sme hovorili o tom, ako budú vyzerať dôsledky alebo dopady Lisabonskej zmluvy a ako je vlastne alebo akým, ako im prispôsobiť rôzne pravidla, ktoré sme si stanovili my sami. A ide teda tu aj o finančné nariadenie toho výsledného finančného rámca a máme tu novú predlohu aj pre interinštitucionálnu dohodu. Ako to všetko teda budeme eh, spracovávať ako balíček, to by znamenalo, že, že vlastne by sme potom to všetko sme museli schváliť jedno za druhým a to prvé bude nariadenie o rozpočte pre ESVČ. Ingeborko už tiež povedala, že určite v článku 1. Tam bude e, celý rad ďalších aspektov, nie len aspekt týkajúci sa ESVČ, ale tak e, to bude vyzerať vo všetkých tých troch návrhoch. O tom už komisia hovorila. A tiež sme dospeli k názoru, že v žiadnom prípade ten Lisabonský balíček, keď to tak nazvem, že ho nechceme akýmsi spôsobom rozpojiť alebo nechať ho rozpadnúť, pretože je to dôležité z hľadiska strednodobého finančného plánovania, ale tiež aj dohody s radou a komisiou o e, ďalšom e, postupe, o dohode o spolupráci. A preto potrebujeme, a to je dôležité, aj e, v rámci spolurozhodovacieho postupu o rozpočte by sme ten balíček mali pohromade, pretože obsahuje nástroje, ktoré budeme potrebovať k jeho presadeniu. Takže preto koordinátori navrhujú, aby tento tzv. Lisabonský balíček sa prerokovával teda, v, e, teda spoločne, jednotne. A to, čo práve povedala Ingeborg ohľadom tých e, trojročných prepracovaní, buď teda sa to pojalo v tomto e, rámci, alebo e, ako o druhom oddeli sa v tom hlasovalo. Takže takto vyzerajú návrhy koordinátorov, tak ako boli včera schválené. Ak máte teraz nejaké námietky, tak je potrebné s nimi prísť hneď Ingeborg. Ja by som rada sa ešte vrátila k tej diskusii Eh, vždy to bolo takto dohodnuté, eh, Lisabon a rozpočtové nariadenie, ale tá prepracovaná verzia, v tom je ten problém, preto musíme byť eh, flexibilnejší. Mm, myslím si, že to platí aj pre dokument Reimera. Podľa mňa by nebolo zlé, keď finančné nariadenie potom pokrie tie veci, ktoré ešte nie sú pokryté. Podľa mňa to nie je v protirečení. Bolo by dobré, keby však bolo jasné, že tieto dve veci sú oddelené. Ak však nemáme vyriešenú otázku s tou prepracovanou verziou, tak nemôžeme zohľadniť ani tie nové aspekty. I don't have any comments on that, but... Nemám žiadny komentár, ale komentujem niečo iné. Pokiaľ ide o opravný rozpočet číslo 6, mali sme diskusie v našej skupine. Možno, že by mal pán Galtieri nahradiť pána Maňku, pokiaľ ide o špeciálnu spravodajcu k externej uh, vonkajšej službe. Ešte sme sa nerozhodli, ale chcem objasniť, že možno, že zmeníme spravodajcu k opravnému rozpočtu číslo 6, nášho spoluspravodajcu, ale na ďalšom stretnutí koordinátorov toto formálne predložíme. E- Myslím si, že by sme to mali prenechať na najbližšiu schôdzu koordinátorov, ako hovoríte, a tam to prejednáme. Podľa mňa je vždy dosť problematické, keď e, takto uh, Ehm, dochádza k výmene ad hoc, aby som bola otvorená, podľa mňa bol dosť problém, že skupina EPP nám jednoducho na miesto Reimera Bögeho ehm, navrhla nejakého iného spravodajcu pre ten fond eh, na prispôsobenie sa globalizácii. Nie, že by eh, som mala zásadne nejaký problém s takýmto postupom, ale nepáči sa mi, že sa to tak jednoducho z ničoho nič eh, takáto zmena nastane vo výbore. Podľa mňa by bolo potrebné to prerokovať najskôr. Keď sa pozriem teraz smerom k skupine EPP, nemyslím si, že Salvador by mal niečo proti tomu, ako postupovala skupina EPP. To však môžeme vyriešiť na najbližšej schôdzi koordinátorov. Ešte k tomu, čo povedal Ingeborg, áno, to chápem, ale potrebujeme, e, potrebujeme, aby naše finančné nariadenie bolo predložené tak, aby sme mali v rukách nástroje na to, aby sme sa dostali vpred aj s dokumentom Reimera. Isté, že to nie je žiadne, žiadny protiklad e, týchto vecí. Ja by som len bola rada, keby sme si vyjasnili, že už to nebolo niekedy v minulosti vyriešené aby sme to nerobili zbytočne dvakrát. Dobre, tak týmto to môžeme uzavrieť. Vidím, že ešte stále e, sa náš spravodajca nevrátil z Madridu. Nie, nie, nie. Myslím si, že je na výbore DV. A preto teraz prejdeme k bodu číslo 15. V ňom ide o dohodu o partnerstve v sektore rybolovu so Šalamúnovými ostrovmi. Spravodajcom je pán François Alfonsi. Pani, pre, pani predsedníčka, my by sme chceli schváliť eh, túto dohodu o partnerstve sektora rybolovu so Šalamúnskymi ostrovmi. E, náš názor je taký, že je to pozitívne, teda náš názor je pozitívny. Vzhľadom na súčasnú dohodu ide o maličké finančné e, výzvy, ešte menšie ako tie, ktoré musíme v rámci takéhoto postupu schváliť. A okrem toho, Šalmalúnové ostrovy nie sú na začiatku e, tých krajín, ktoré by nás najviac nepokojovali na planéte. V každom prípade by som chcel pozitívne stanovisko tu vyjadriť a spomenúť niekoľko bodov, ktoré sú potrebné. Poprvé, my v apríli 2010 sa na nás obratila rada, aby sme schválili riadenie, ktoré eh, pochádza z novembra 2009, takže naozaj to je trošku mimoriadne, keď stanovisko je eh, žiadané a posteriori, tak to nie je moc eh, normálne, je to trošku bizarné. V každom prípade máme tu Lisabonskú zmluvu, teda táto dohoda bola v tom kľúčovom zlome, takže nemôžeme mm, Eh, blokovať eh, túto dohodu. Potom, pokiaľ ide o ten postup, naš, eh, naše schválenie prichádza vtedy, máme tu teda to, ten musíme tu vlastne predložiť naše stanovisko. My nemôžeme zdôrazňovať tú našu požiadavku. Vieme, že ide vlastne o tu nejak ohrozený druh a takisto musíme tiež kontrolovať ekonomické dopady tejto dohody, pokiaľ ide o miestny rozvoj hlavne o miestny rozvoj na e, rybolovu na e, Šalamunových e, ostrovoch. A teda to naše stanovisko by malo byť v záujme týchto našich, tohto nášho posúdenia. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Gibt es da... Ďakujem pekne. Chce sa k tomuto niekto vyjadriť, prosím? Pani Durand? Nech sa páči, Estelle. Je, je vois que la pêche passionne Vidím, že rybolov nenadchýňa veľa ľudí v rámci výboru pre rozpočet, ale ja by som chcela nadviazať na to, čo povedal pani, pán Alfonzi a chcem zdôrazniť niekoľko dvojznačností eh, v rámci tohto postupu. Ja súhlasím s vašim stanoviskom, pokiaľ ide o to, že sa na nás obratili až 7 mesiacov potom, ako eh, niečo už bolo dosiahnuté, tak neviem, čo komisiu motivuje k tomu, aby nám takto neskoro posielala takéto eh, názory, alebo teda takéto, takúto žiadosť o stanovisko, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu. Máte pravdu, že treba trošku prezmeniť tieto naše E, náš postup práce v, v rámci inštitúcií a možno by sme mohli tiež sa ubezpečiť, že e, výbor pre e, rýbolov, ktorý je vlastne výbor, o ktorý sa mala obrátiť rada, aby pretože pokiaľ teda výbor pre rozpočet nebude za tým, nebude nás podporovať, tak Vieme, že teda dohody o partnerstve nás čoraz viacej v čoraz viacej nás zaujímajú v rámci teda tohto našej rozpočtovej politiky, takže myslím si, že by sa mali obrátiť na náš výbor pre rozpočet, pretože ide o 400 tisíc eur ročne a pán Alfonzi hovorí, že teda mali by sme mm, E, toto schváliť, pretože to nie je taká veľká suma ako Mauritania, napríklad 3, 3 milióny eur ročne. Mali by sme však túto prácu zorganizovať medzi inštitúciami, pretože e, Lisabonská zmluva je síce možno geniálna a že zlepšujú sa tí ňou postupy, ale v skutočnosti vidíte, že nevidíme, že ako parlament e, by mohol získať viacej právomoci pokiaľ možno až e, nedojde k velikánským objemovo dohodám a partnerstve sektore rybolovu a teda e, myslím, že otázka e, trvalo udržateľného rybolovu by mal byť viacej zapracovaná, zapracovaná do tohto. Ďakujem pekne, pani predsednička. Grazie, Ďakujem pekne, pán mm, predsednička. Myslím, že tak, ako to povedal už spravodajca, v prípade dohody o partnerstve, ktorý bol so šalamovnými ostrovmi, my zažívame teraz v obdobie vstupu do platnosti tejto dohody Lisabonskej zmluvy a nového postupu spolohrozovania. Je pochopiteľné, že pre také stanovisko, ako tam vzhľadom na tie staré postupy, sa môže dokonca aj vykonávať alebo realizovať toto bez toho, že by sa zohľadňovalo tiež toto. E, avšak nie je možné, že tento postup spolo rozhodovania e, v rámci neho môžeme, e, môže sa naraz obrátiť až 6 mesiacov neskôr vzhľadom na túto dohodu, ktorá vstúpila do platnosti. Takže mohlo by to byť považované možno iba takú náhodná udalosť, ale v každom prípade chceme zdôrazniť a budeme zdôrazňovať komisii, že nakoniec pre nasledujúce dohody o, partnerstve sektore rybolové by e, mali sa na nás obrátiť, aby sme sa vyjadrili v tom rozhodujúcom momente. E, vzhľadom na e, túto dohodu obsah, myslím, že chcem zdôrazniť to isté, čo už bolo v tých predchádzajúcej dohode s Šalamúnovými ostrovami, takže myslím si, že nemôžeme nemusíme namietať eh, voči tomuto istému. Salvador. Sí, eh, si lo recuerdo bien... Eh... No, veľmi dobre si pamätám jediný krát, eh, kedy sme mali istý problém s výborom eh, pre rybolov kvôli podpisu a financovaniu týchto rybolovných dohôd. To bolo okolo roku 2000 s obnovením vtedy dohody o partnerstve v sektore rybolovu s Marokom a myslím, že tie objemy, o ktorých hovoríme, boli oveľa väčšie ako tie, o ktorých teraz rokujeme. V každom prípade je um, isté, že Lisabonská zmluva stanovuje nový spôsob pre uh, výbor pre rybolov, aby mal vplyv na tieto medzinárodné dohody o partnerstve v sektore rybolovu. A toto akýmsi spôsobom tiež ovplyvňuje aj pre rozdelenie kompetencií a takisto aj vzťahy medzi výborom pre rybolov a výborom pre rozpočet do budúcnosti. Môj návrh je nasledovný, pani predsednička, aby sme si stanovili, kedy my vyzveme niekoho z výboru pre rybolov, napríklad predsedničku alebo niekoho z jej členov, na niektoré z následujúcich zasadnutí výboru pre rozpočet, možno v, júli alebo v septembri, aby sme si stanovili akýsi modus operandi do budúcnosti, keď e, prídu takéto žiadosti o financovanie do hĺbot v sektore rybolovu. Myslím, že pracovná, e, pracovné stretnutie by bolo veľmi zaujímavé s nimi, aby sme si stanovili tieto normy do budúcnosti. Ja, das ist ein wirklich gute To je podľa mňa veľmi dobrý návrh Hm, v júli nebudeme mať príliš priestor, ale v septembri v každom prípade by sme sa mali stretnúť s výborom pre rybolov a dohodnúť, e, ako to bude v budúcnosti prebiehať, tak aby sme neostali mimo hry. Po väčšine je to tak, že výbor pre rybolov e, a aj výbor pre rozpočet sú oba mimo hry. Ale snažíme sa tomu v tomto prípade predísť. Dobre, kolegovia. Ja musím teraz odísť z tejto schôdze. Ah, OK. Ich muss nicht. Ich hab... Práve som sa dozvedela, že nemusím odísť z tejto schôdze. Katia, tej skupine, pred ktorou som mala vystúpiť a mala som povedať, aké ambície má Európska únia a najmä Európsky parlament. Uh, táto skupina sa musí zaobísť bezo mňa a preto môžeme naďalej predsedať tejto schôdzi. Ale je to skutočne neuveriteľné. Nemáme tu ani predsedu, ani troch podpredsedov výboru. To je skutočne nevydaná situácia. Budeme však pokračovať v našej schôdzi a prejdeme teraz opäť raz k Ingeborg. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Najskôr už tu máme Roberta, ak sa nemýlim. A vypočujeme si teraz, čo sa stalo včera v Madride a o čom ste sa dohodli v Madride. Nech sa páči, Roberto. Grazie, prezident. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja chcem tu vám dnes odprezentovať text Draft Opinion a chcel by som teda vychádzať z tohto textu, aby sme vysvetliť tento text, ako aj úspech včerajšieho zasadnutia v Madride. Tento text, ktorý prirodzene ešte nie je overený Webbing Office a ktorý má ešte niekoľko malých e, technických nedostatkov, ktoré treba opraviť, je textom názoru, ktorý, alebo stanoviska, ktorý ja predložím pre stanovisko Brok, pre správu Brokovu. A ako uvidíte, vám predložím text, ktorý je odlišný od e, pracovného dokumentu, ktorý sme mali na tej našej predchádzajúcej diskusii a ktorý naopak e, zhromažďuje výsledky kompromisu, ktorý bol včera dosiahnutý v Madride medzi týmto e, štvordialógom, kvadrilógom ktorý bol už záverečným, záverečným e, takýmto dialogom predchádzajúcich dialogov. Boli tu určité zmeny tohto oproti pôvodnému textu, ktorý bol predložený vysokým predstaviteľom e, baronkou Eštonovou na rade 25. marca. Vybrala som si túto cestu z nasledujúcich dvoch dôvodov. Poprvé, že ide formálne o konzultačný postup a teda predložiť text, ktorý je odlišný, môže byť akýmsi spôsobom akési svedectvo o tom, čo sme zamýšľali dosiahnuť, ale Nemali sme e, nejaký e, dopad, nemal nejaký dopad na postup spolurozhodovania. Po druhé, chcem predložiť text, ktorý je výsledkom širejšieho kompromisu, pretože sa domnievam, že išlo o pozitívny výsledok. Oveľa e, lepší, veľmi dobrý výsledok, dokonca lepší, ako boli moje osobné očakávania vzhľadom na to, ako môžeme teda konštatovať, aj keď kontrolujete e, komplexne ten text, ktorý sme včera dosiahli, oproti teda marcovému pôvodnému návrhu, boli tu podstatne zmenené e, mnohé body. mm, Avšak parlament nemá e, právomoc procesu spolurozhodovania v tejto veci. Chcel by som teda teraz e, okrem iných vecí vypichnúť ďalšie veci, ktoré nie sú v tomto dravopion zakomponované. A teda výsledok, ktorý bol dosiahnutý e, na týchto kolokviách, ktorý má 10 bodov ohľadom po na accountability a e, je to akýsi zoznam, pretože včera bolo rozhodnuté, že budú e, všetky tieto veci publikované v úradnom vesníku EÚ. A medzi týmito desiatimi bodmi sú veci, ktoré e, už zapracovali mnohé požiadavky tohto výboru, pokiaľ ide o medziinstitucionálnu dohodu ohľadom rozpočtu, pokiaľ ide treba o rybolovu, o rozpočet pre rybolov, čiže to je otvorenie sa princípu mať e, za hlavné e, ciele tieto e, samostatné rozpočty. Takže podľa nášho názoru toto je v rozpore s Lisabonskou zmluvou. Vzhľadom na text draft Eponion a výsledok tohto kvadrilógu musím povedať, že ten kompromis sa týka umiestnenia administratívneho rozpočtu pre e, vonkajšiu službu do iného oddielu, ako to malo, predtým to malo byť v desiatom oddieli. Avšak vidím, že parlament by radšej uprednostňoval e, vonkajšiu službu, ktorý by bol v treťom oddieli. Avšak e, boli tu silné tlaky a takisto aj legislatívny postup v tomto ste eh, eh, teda umožnili, aby sme dosiahli tento maximálny výsledok. V každom prípade tie spôsoby alebo možnosti tohto administratívnej sebestačnosti vonkajšej služby boli modifikované, prepracované a v každom prípade by som chcel zdôrazniť e, to, že máte administratívny rozpočet e, pre vonkajšiu službu, ktorý by bol oddelený od rozpočtu. Má aj svoje výhody, pretože e, ten postup absolútoria bude iný. Nebude v rámci absolútoria komisie a samozrejme to znamená, že všetko to, čo nakoniec sme, sme dosiahli, bolo na rade a bolo predložené takisto jeho agreements, jej schváleniu a toto všetko bolo prepojené s úlohou parlamentu v tomto postupe, ktorý bude transparentný vďaka teda tomuto autonómnemu rozpočtu. Pokiaľ ide o bod a o tie zmeny, ktoré boli zapracované, tieto sa týkajú alebo tieto zaujímajú určite tento výbor, pretože sú aj ďalšie e, zmeny, ktoré sú skôr politického charakteru alebo týkajú sa stafu. Ale e, tie, ktoré sa týkajú vás, e, sú rozdelené na dve veci alebo na dva body. Tie prvé, tá prvá oblasť sa týka vlastných rozpočtov. Nebudem to teda detailne rozpracovať, uvidíte to v tom texte rôzne pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú týchto zmien ale Tuto len jedno upresnenie a väčšie e, istoty v, pri postupe absolútorej, aby mohli e, dodať parlamentu dostatočný, dostatočnú bázu, dostatočnú základňu preto, aby vykonávala svoju právomoc v oblasti absolútória a potom LOV. A pokiaľ ide o audit, ten druhý oddiel, toto bola zapracovaná v kompromisná formulácia, ktorá sa týka potreby spolupráce medzi vnútorným auditom, medzi administratívnymi výdavkami na e, túto vonkajšiu službu a e, operatívnym rozpočtom. Toto všetko chcem zdôrazniť, že toto vlastne e, nestanovuje ten, tú skutočnosť, že finančný rámec sa môže stavi, ustanoviť, keď audit bude v rukách komisie, takže to, tuto sa hovorí len o spolupráci, o ničom inom. Takže tu máme pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí len o spolupráci a nie o tom druhu alebo forme auditu eh, vonkajšej služby. Eh, vypustili sme zmienku na vysokú predstaviteľku a naopak sme tam zapracovali eh, všetko toto do normy 52. Ďalej tam bola e, zlepšená to, to rozlišenie medzi administratívnymi výdavkami a prevádzkovými výdavkami. Bolo to vylepšené. Tiež tu bolo stanovené to, že komisia dodá parlamentu dokument, ktorý by bol všeobecnejší, aby bolo pochopiteľné, aké všetky tieto výdavky, či už ide o administratívne alebo prevádzkové, ktoré sa týkajú vonkajšej činnosti EÚ, aby vlastne aj uľahčili e, túto našu úlohu všeobecnej finančnej kontroly Európskeho parlamentu. Takže chcem povedať, že táto časť, ktorá sa týka obzvlášť článku 7 rozpočet a ďalšie aspekty, ktoré sa nachádzajú tiež aj v úvodnom ustanovení, predstavuje naozaj význačné vylepšenia. Ďalší aspekt, taký druhý, taká druhá oblasť zmien, ktoré budú zaujímať výbor pre rozpočet, ide o správu finančných nástrojov. Obzvlášť o tie, ktoré sa týkajú spolupráce v oblasti rozvoja a kde máme riziko veľké riziko, že bude toto odobrané, táto zodpovednosť za tieto nástroje e, komisiou. Takže chcem povedať, že aké boli e, zapracované najväčšie e, pozmenenia v tejto oblasti, ktoré zachovávajú, chcem povedať, úlohu komisie. Bola pozmenená tá fráza, fáza, ktorá dávala politické vysokú e, moc, vysokému predstaviteľu a boli tu pretransformované e, e, činnosti v oblasti koordinácie a bolo vyjasnené to, že zodpovednosť pre celý vnútorný, vnútorný časť je v rukách komisára pre rozvoj, takže to boli naozaj zdôraznené v, diskusii, ktorú sme mali na výbore pre rozvoj zo strany komisára pre rozvoj, že to bola dostatočná význačná zmena ale takisto sa to týkalo aj e, teda tejto zmeny oproti predchádzajúcej situácii, ďalej bola upresnená alebo preformulovaná časť alebo ten spôsob spolupráce medzi prípravami rozhodnutí, pokiaľ ide o prvé tri fázy toho programačného cyklu služby, ale pod zodpovednosťou komisára a úlohou komisie, ktorá bude spolupracovať pri príprave rozhodnutí a bude mať tiež zodpovednosť tak politickú, okrem finančnej. A nakoniec chcem zdôrazniť aj to, že bola zapracovaná zmienka na článok 288, ktorý je veľmi dôležitým článkom, novým článkom, ktorý nebol v predchádzajúcich zmluvách, ktorý ustanovuje postup spolurozhodovania, pokiaľ ide o spoločné ustanovenia zabezpečiť účinnú správu alebo riadenie a všetkých inštitucionálnych zborov. Takže takisto tu je aj e, právny základ, ktorý je odlišný a ktorý bude užitočný do budúcnosti pre nasledujúce kroky, ktoré e, sa budú vykonávať v budúcich fázach e, činnosti tejto vonkajšie služby. Takže komplexne ja by som to posúdil pozitívne. Ja očakávam teraz pripomienky a ohodnotenia tohto výboru. Pokiaľ ide o lehoty, domnievam sa, že je veľmi dôležité politicky, aby teda Európsky parlament mohol schváliť svoje vlastné stanovisko, teda správa Brock Ferhoštát ešte preto letnou prestávkou. Ide o veľmi o, hm, obmedzené časové lehoty, ale my by sme si mali vybrať hm, túto cestu. Rada nie je spokojná s týmto dosiahnutým výsledkom, pretože oni, keď bola dosiahnutá na predchádzajúcich hm, stretnutiach rady, Eh, ten výsledok, ale my sme za to, aby sme rýchlo toto schválili a iba potom na jeseň, aby sme schválovali dva dokumenty, dva legislatívne dokumenty o spolu rozhodovaní. Na jednej strane by sme poskytli vlastne argumenty rade, aby ešte modifikovala tento výsledok. Na druhej strane máme tu možnosť aby sme naozaj e, realizovali teraz naše legislatívne výsady, aby sme mali tiež možnosť akýmsi spôsobom mm, konať pokiaľ by rada chcela ešte toto všetko pozmeniť. Takže toto je politický názor a ja by som vás chcel istým spôsobom vyzvať k, rýchle, k rýchlemu postupu, pokiaľ ide o schválenie tohto stanoviska a pokiaľ ide všeobecnejšie o no, časový harmonogram parlamenta pre schválenie správy Brok a Verhofstadt. Verhofstadt ďakujem. Thank you very much, Mr. Gautieri. Ďakujem, pán Galtieri. Ak e, dovolíte, tak mali by sme prejsť na ďalšiu tému. Možno, že pani Gresle to tiež predstaví a diskusie môžeme mať potom, keďže to je prepojené. Takže ak nevadí, tak máte slovo, pani Gresle. Ďakujem pekne. V tejto otázke teda vo otázke, na čo bude slúžiť. E, bude tam podobná celá konštrukcia otázky práv parlamentu, tiež rozpočtové nariadenie, aj to s tým bude súvisieť ďalej. A to všetko, až keď bankačná služba nedobudne všetky čertné inštitúcie. Ešte predtým však musím povedať, že by som bola na vašom mieste o mnoho optimistickejšia. Isté, že rada um, zohľadne všetky tieto návrhy. Nie sme pod časovým tlakom. Musím ešte pripomenúť, že je potrebné venovať sa kompletnému kolu diskusii Musíme pripomenúť, že tá skupina, ktorá sa venuje rokovaniam, táto skupina zatiaľ ešte nemá mandát od parlamentu. Má mandát výboru AFET, ale nemá mandát celého parlamentu. To je súčasťou tohto problému. Preto teraz sa musíme zaoberať týmito výsledkami a mali by sme to aj urobiť. Budúci týždeň by sme mali dať možnosť politickým skupinám rozhodnúť, ako to všetko bude pokračovať. Myslím si, že máme e, všetky e, možnosti zohľadniť spolurozhodovanie. To znamená ale skutočne spolurozhodovať, nežiadať o stanovisko rady. V podstate e, tu máme de facto spolurozhodovania na základe nariadenia rady a táto de facto možnosť spolurozhodovania vychádza z toho, že sú aj isté pravidlá v rozpočtovom nariadení, ale keď sa to vyjasní, tak sa nám ak sa nám to teraz nepodarí dosiahnuť, tak nikdy neskôr to už nedosiahneme. Preto podľa mňa eh, si musíme jasne uvedomiť, že tá agentúra EAD a tým niekoľko tisícov ľudí eh, z rozpočtu spoločenstva by sme tým vyňali. Tým, že budeme miešať finančné právomoci medzi zraničnou službou a komisiou a v delegáciách, v zastúpeniach v podstate e, dosiahneme to, že v absolutóriu budeme mať obrovské problémy. Veľmi ťažko sa potom bude zistovať, o koho išlo. Teda to sú veci, o ktorých diskutujem už dlho. Teraz e, e, ich musíme konečne uzavrieť, musíme o nich rozhodnúť. Ja som vždy hovorila, že to vnímam ako problém. Mimochodom aj vysoká predstaviteľka, ktorá v podstate pri každom probléme bude musieť ona byť popredí a ona to bude musieť riešiť. Nie je to nejako pokryté v zmluvách, budeme to musieť hľadať v nariadení rady. Ja sa čiastočne môžem na to tešiť, pretože bude mať o zábavu postarané. Mali by sme si teraz dať možnosť eh, rokovať o tom otvorene. Mimochodom, eh, ten problém, eh, ktorý súvisí s nedostatkom mandátu, sa neustále prejavoval. Na každom jednom rokovaní to vyšlo na povrch. Nikto nie je zaviazaný, nikto nemusí vlastne nič plniť. Teraz v ďalších rokovaniach by sme to mali nejako vyriešiť. Podľa mňa je to veľmi znepokojujúce, pretože v končnom dôsledku to môže ohromiť aj fungovanie tejto zahraničnej služby. Myslím si, že rada je spokojná, že konečne e, niečo dosiahla. Bojujeme za to už 15 rokov, a e, teraz to nesmieme pustiť z ruky. Máme už e, kompetencie, ktoré sú stanovené. Tým, že sa bude miešať finančné nariadenie, budeme mať k dispozícii obrovský rozpočet v operatívnej oblasti 800 miliárd eur doposiaľ v tejto oblasti bolo 280 miliónov. Teda ak skutočne budeme mať e, väčšiu kontrolu e, nad týmto rozpočtom spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, tak by to bolo veľmi prínosné. Nesmieme sa toho zdať, pretože to, čo by sme stratili, bolo väčšie ako to, čo by sme získali. Myslím si, že tie ťažkosti, ktoré sú v postupe absolutória, by mali byť jasne pomenované, musíme o nich hovoriť otvorene. E, ja by som bola rada, keby sme mali právomoci napríklad ak by sme e, z fondu pre rozvoj urobili fond, ktorý bude podriadený rozpočtu, to by podľa mňa e, bol istý úspech a mohli by sme pristúpiť na takéto riešenie. Ďalej, čo sa týka zahraničnej služby, e, ktoré, ktorá bude mať taký komplexný charakter, podľa mňa tu sa musíme oprieť o stanovisko Európskeho súdneho dvora, respektíve o stanovisko dvora auditorov. A tu je potrebné eh, veľmi jasne oddeliť právomoci. Mám eh, ešte problém s bodom 3.4. Eh, dnes ráno sme o ňom už hovorili. Myslím si, že teraz by sme nemali obmedzovať právomoci nášho kolegu v súvislosti s zahraničnou službou. Mali by sme mať odvahu otvorene diskutovať o tejto novej službe, tak aby sme predišli všetkým nevýhodám. Tieto nevýhody e, nie sú žiadnou katastrofou. Mimochodom, e, spravodajca socialistickej skupiny Bert Drabkaj e, včera predniesol tlačové vyhlásenie v tomto duchu. Ešte jedna otázka. Máme tu návrh. Tento návrh nemá ešte pridelené číslo. A ak bude k dispozícii v rôznych jazykových verziách, musíme neskôr počkať na tieto verzie a potom môžeme stanoviť nejakú rozumnú lehotu Nemôžem povedať, či to bude v júli alebo v septembri. Nemyslím si, že nejakým spôsobom tým ovplyvníme budúcnosť celého ľudstva. To nie. Mali by sme mať však odvahu rokovať o týchto otázkach otvorene, pretože toto sme prislúbili aj kolegom. Ďakujem. Благодаря на госпожа Гресле. Бих искал сам... Ďakujem pekne, pani predsednička, pani Gresle. Chcela by som objasniť dve veci. Najskôr, Máme štyri dokumenty spojené s EEAS. Prvý z nich je dokument pána Gualtieriho a podľa tohto dokumentu parlament nemá právomoc spolurozhodovania. Ja to chápem tak, že dohoda sa dosiahla včera v tom zmysle, že tento dokument e, bude sa o ňom bude hlasovať koncom eh, leta. Finančné nariadenie a doplnenie rozpočtu, o nich sa bude hlasovať v septembri a parlament má právomoci v súlade s postupom spolorozhodovania. Čiže musíme rozlišovať tieto postupy. V týchto troch dokumentoch máme spolurozhodovanie a pre jeden dokument nemáme spolurozhodovanie. Čiže teraz má slovo pani Trypel. Dnevný riad musím Björge zapovedať. Discussion chair. E, vzhľadom na prebiehajúce diskusie, pán predseda, kto včera rozhodol? Prepačte, ak bol problém v tlmočení. Včera došlo k dohode medzi zástupcami týchto stretnutí. Určite tu nie je mandát pre parlament, takže účastníci stretnutia včera prijali rozhodnutie, ktoré nie je pre parlament záväzné. Ani pre ostatné inštitúcie nie je záväzné. Chcel som len poukázať na to, že tu máme dve, dva postupy e, v súvislosti so štyrmi dokumentmi a s vonkajšou službou. Pani Trupel. Thank you, chair. Um, think... Ďakujem, pani pred, pán predseda. Ak tu nie je mandát pre celý parlament, tak ja to chápem tak, že doteraz sme dosiahli určité úspechy, pokiaľ ide o záujem parlamentu a čo vidíme v tomto dokumente je určité zlepšenie oproti predošlému stavu. Je teda jasné, že teraz musíme celú vec prediskutovať, ale osobne, keď som počúvala pána Galtieriho a keď som si poprvýkrát prečítala tento text, tak sú tu určité pozitíva a zlepšenia, pokiaľ ide o záujem Európskeho parlamentu ako takého. Kombinácia komisie a rady a ich záujmov. Ale vidím tu jeden problém a v mene AFETu a tohto výboru by som chcela pánovi Galtierovi e, adresovať e, niektoré otázky. Spôsob, akým sú tie posty naplánované Franciska Brantner, ktorá je členkou tohto výboru, to považuje za problém, pretože ona hovorí, že nové posty sa vytvárajú iba pre členské krajiny, nie tak, kde ich politický parlament potrebuje a ona spochybňuje vytvorenie postov 20 zástupcov vedúcich delegácií, kde by chceli členské krajiny um, vybrať kandidátov. Alokácia sa musí rob- postov sa musí robiť na základe politických priorít. Potrebujeme multilaterálnejší prístup, e, posty v OSN, viac ako 20 postov. Pokiaľ ide o e, management občianských kríz, možno by ste to mohli vysvetliť, ako budú tieto posty rozdelené a tiež aj ohľadom multilaterálnych postov, pretože momentálne mi to nie je jasné. Mohli by ste nám dať určité detaily, pokiaľ ide o tento postup. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Trupela, teraz má slovo pán Gajer. Ja, danke, Ďakujem, pán predsedajúci. Neskôr chcem zablahoželať Robertovi Galtierimu a ostatným kolegom, ktorí včera rokovali v Madride. Domnievam sa, že v tých vecných otázkach, ktoré sa ešte musia vyriešiť, máme jeden strategický problém, ktorý musíme vyriešiť. Ten spočíva v tom, že na jednej strane sa môžeme pokúsiť vyrokovať všetko až do poslednej nitky a potom to schváliť a to s cieľom dosiahnuť čo najviac pre parlament, alebo tak ako to navrhol Roberto Galtieri, ešte pred letnými prázdninami stanoviť rámec potom e, v tých otázkach, kde máme spolurozhodovanie, kde má parlament svoje zbranie, e, rokovať ďalej a snažiť sa e, hľadať nejaké ďalšie možnosti, čo by sme ešte mohli vydolovať. Myslím si, že ten cieľ spočíva v tom, aby panovala jednota. Otázka však znie, či sa dokážeme zjednotiť v týchto otázkach. Domnievam sa, že časový tlak tu predsa len je v istom zmysle, pretože musíme ako Európska inštitúcie veľmi jasne dať najavo, že existuje rámec, kedy a ako sa táto Európska služba pre vonkajšie vzťahy musí vytvoriť, kedy začne fungovať a pritom žiadne z tých otázok, ktoré nemôžeme rozhodnúť v porozhodovaní, nesmieme pustiť z ruky. Ja ten výsledok vnímam tak, že keď sa na to pozrieme z tej strany, odkiaľ sme začali, teda od uznesenia rady, dosiahli sme o mnoho viac, ako sme e, pôvodne dúfali. Myslím si, že teraz ide o to, aby sme to, čo sme dosiahli, si zaistili a v tých upresneniach, ktoré sa uvedú potom v nariadeniach, e, môžeme to potom spomenúť. Na jednej strane sú to dôležité veci, ktoré sme vyrokovali, ktoré v podstate tento rámec nepokrýva. A zároveň môžeme dosiahnuť, aby rada sa musela držať týchto výdobytkov, ktoré nám prisúdila. Teda tieto zbranie máme ešte v rukách, tak povediac. A v spolurozhodovaní sa musíme snažiť presadiť podľa mňa nesmieme pustiť túto možnosť. Musíme zachovať eh, pravomoci parlamentu, musíme sa snažiť ich rozšíriť. A tým by sme dokázali, že rada nám jednoducho musí výjsť ústrety, tak aby sme nesratili to, čo sme už získali. Ďakujem много, господин Фарм. Thank you. Fern, áno, ďakujem. Najskôr uh, Ďakujeme pánovi Galtierimu. Jeho práca a viem, že som to tak je, ale pretože som s ním hovoril obrovskú prácu. Musíme mu poďakovať, ako aj ostatným rokujúcim v mene tohto výboru. Spolupracoval intenzívne s pani Gresle, ktorá poskytla mnoho informácií do rokovania a tento vstup e, sa zobral do úvahy. Dosiali sme veľa zmien, pokiaľ ide o štruktúru rozpočtu, vrátanie toho, ako sa e, budú operatívne prevádzkové náklady ďalej, e, budú patriť do sekcie 3, e, riešenie rozpočtového riadku, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku, ale mnohé ďalšie aspekty, ktoré sú v zodpovednosti iných výborov. Myslím, že sme dosiahli veľa. Tiež sme dosiahli to, že administratívny rozpočet je mimo džentlmenskej dohody, čiže máme plnú transparentnosť, môžeme to riešiť e, normálnym, bežným spôsobom. Či je tu mandát táto otázka? O tom by sme mali hovoriť. A ako sa urobila táto dohoda včera? Prijali sme, alebo teda táto, tento parlament prijal správu pána Broka o vonkajšej službe, kde boli také základné etapy. Tiež sme vytvorili formálny riadiaci výbor v mene tohto výboru, aby viedol rokovania v mene parlamentu. A v riadiacom výbore sme zastúpení my ako výbor v našej skupine, teda neviem, ako je to v ostatných skupinách, ale u nás máme koordinačnú pracovnú skupinu, e, ktorá spolupracuje so všetkými týmito výbormi, spravodajcami. E, máme výbornú spoluprácu a dali sme mandát našim predstaviteľom. Čiže mandát tu je, ale samozrejme táto dohoda musí byť potvrdená parlamentom, to je jasné, predtým ako bude platná. Myslím si ale, že v prvom rade, tým, že som bol v kontakte nielen s mojimi s mojou vlastnou e, vládou, ale aj s predstaviteľmi iných krajín, nemôžeme sa dostať ešte ďalej. A som prekvapený, že na začiatku členské krajiny boli váhavé, nechceli E, dať ďalšie právomoci Európskemu parlamentu, ale znamená to aj to, že rada alebo skôr členské krajiny sú teraz pod tlakom druhej strany. Niektoré, a ja to viem, si myslia, že španielské predsedníctvo išlo príliš ďalej našim smerom. Uh, a musíme byť teda opatrní, pokiaľ ide o tú dohodu zo včera a urobiť všetko preto, aby sa to rešpektovalo, aby sa zahájil proces, aby sa prijali tie základné princípy čo najskôr. Neviem, či je to možné v júli, ja dúfam, že áno, ale určite čo najskôr, pretože v opačnom prípade je tu riziko, že budeme mať skutočné problémy s členskými krajinami, že oni povedia, že my neplníme to, čo bolo dohodnuté Detaily prídu neskôr, ale princípy musia byť prijaté čo najskôr. A aj keď my sme výbor pre rozpočet s našimi špecifickými právomocami, my ako Európsky parlament má, ako politické skupiny, ako europoslanci máme zodpovednosť za vytvorenie lepšej spoločnej e, bezpečnostnej a zahraničnej politiky a nástroje, ktorými dosiahneme veľmi dôležité ciele Lisabonskej zmluvy. Máme túto zodpovednosť a nesmieme na to zabúdať. Ďakujem. Mm, ďakujem. A teraz pán Böge. Ja, vielen Dank. Äh, ďakujem, pán predsedajúci. Naozaj v tejto chvíli nie je ľahké oboznámiť sa s všetkými podrobnosťami tohto návrhu. Aby som pripomenul niektoré e, iné neľahké rokovania. Spravidla e, som si prečítal všetky podklady minimálne 5 krát predtým, ako som prijal nejaké rozhodnutie. Zdá sa, že v niektorých oblastiach sme dosiahli pokrok, e, ale rovnako sa zdá, že tie dôvody v niektorých e, prípadoch táto štruktúra ostala zachovaná, teda častočne má kolegyňa Gressle pravdu, aj keď na mieste vysokej predstaviteľky alebo generálneho rediteľa by som bol nerád. Musím to povedať takto otvorenie. Sú predsa len isté problémy v organizačnej štruktúre. To my tu nevyriešime, len si musíme uvedomiť, že bude to zohrávať úlohu v budúcej revízii niekedy. Čo sa týka toho, čo povedali kolegovia Gajera Ferm, e, tie zásadné strategické úvahy si uvedomujem a bez toho, aby som nejako chcel kázať, myslím si, že vo výboroch parlamentu sa pracuje odlišne. Existujú výbory, ktoré nie sú v rámci postupu spolurozhodovania a sú aj výbory, napríklad ako náš výbor, úplne odlišne v koordinácii a v prepojení politických skupín aj vzhľadom na rokovacie mandáty postupujú a to takou intenzitou, aká žiaľ nie je samozrejme ani v legislatívnych výboroch e, v tomto parlamente. Teda musíme sa pozrieť aj sami do svojich radov, ako nesprávne fungujú niektoré výbory. Keď sa pozrieme na možnosti zriadenia tejto novej inštitúcie, e, vidíme, že e, na základe štruktúry zriadenia tejto novej eh, vonkajšej služby eh, sa musí eh, vytvoriť nový rámec, ale práve preto je mi veľmi ľúto, že tá nová téma sa rieši veľmi rýchlo a to, že Rada a komisia s ostatnými prvkami tohto balíčka nie sú ochotné predložiť včas svoje návrhy, dokazuje, že sme jednoducho niekomu sadli na lep. Politické skupiny sa musia rozhodnúť, ako budú postupovať, tak, aby práva poslancov zabezpečili a ich právomoci a musíme skutočne veľmi intenzívne sa zamyslieť nad tým, čo presne znamená hlasovanie v júli v otázke postupu a previerky toho, čo sa dosiahlo a toho, kde sú ešte medzery. Ak sa bude zdlhavo rokovať o rozpočte a tiež o tom, ako niektoré časti rozpočtového nariadenia, ktoré sa týkajú zahraničnej služby, budú vyzerať, tak vieme, ako to napokon skončí. Aj tu v parlamente neustále sa bude tlak zvyšovať. A ja by som veľmi nerad niesol zodpovednosť za to, keď na konci, v septembri, oktobri, v novembri, výbory tohto parlamentu povstanú a budú zrazu vyvíjať tlak, aby opravný rozpočet sa presadil v istej forme a potom budeme musieť prijať rozhodnutie o znovu rozdelení namiesto toho, aby sme sa venovali otázkam, ktoré sme prejednávali napríklad včera. To je podľa mňa veľmi zásadná otázka. Každý z nás musí prevziať zodpovednosť za to, ako sa bude odvíjať činnosť v tomto parlamente a do akej miery ešte budeme mať priestor v rokovaniach, alebo či dôjde k rozdeleniu či budeme musieť prijať nejaké predbežné rozhodnutia aj vzhľadom na výsledok rokovaní a to by nemuselo mať veľmi pozitívny vplyv na fungovanie parlamentu. Isté, že tieto rokovania majú svoju vlastnú dynamiku, musíme to brať seriózne predtým, ako príjmeme rozhodnutie. Či teda má zmysel hlasovať už v júli, alebo tak ako sme to zaznamenali aj v minulosti, aby sme v riadnom postupe to hlasovanie odložili ja si myslím, že ak Rada a komisia sú skutočne ochotní, tak sa môžeme aj o 14, za 14 dní dohodnúť na niečom a predložiť výsledky, ale to jednoducho sa nedeje. A prečo sa to nedeje? Preto, zažili sme to už viackrát aj v minulosti, že jednoducho nie sú všetci ochotní spolupracovať. E, dohodla sa predsa už štruktúra zahraničnej služby a napokon je to dôležité pre celkovú štruktúru parlamentu. Bol by som rád, keby sa to ešte prejednalo aj na politických skupinách. Ďakujem pekne, pán Beg. Vidím, že pán Brok, Brok eh, sa možno chce vyjadriť, aby podporil pána Gualtieriho um, v, tom, čo povedal a pán Gariga je ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. môj názor je taký, že bez rozpočtu a všetky ostatné právomoci Európskeho parlamentu sú vlastne len teoretického charakteru. Chcem zdôrazniť to, čo teraz práve povedal kolega Reimer. Uh, ten problém nie je v tom text, ktorý bol predložený zo strany pána Gualtieriho. Som si istý, že keď stanovíme e, presný datum pre e, predložené pozmeňujúce návrhy s jazykovými verziami, nebudeme mať žiaden problém, aby sme ho schválili. Ale možno by sme mali mať oveľa väčšiu e, diskusiu do hĺbky na politických frakciách, aby sme mohli zohľadniť všetky hm, hm, prístupy jednotlivých eh, politických skupín, pretože táto diskusia na úrovni politických skupín ešte nebola. Ak by to bolo možné, tak by to bolo dobré. Až eh, keby sme mali na to čas do eh, konca našho zasadnutia v júli. Ale my všetci, čo sme členovia výboru pre rozpočet, hm, by sme mali mať túto otázku, že aký bude dopad, rozpočtový dopad na vonkajšiu službu na e, rozpočet EÚ, nie na e, ten opravný rozpočet číslo 6, ktorý nám bol včera predložený a o ktorom budeme hovoriť v septembri, ale aká bude prepojenie tohto rozpočtu, ktorý ešte stále nepoznáme, aký bude jeho dopad v rámci finančného rámca viacročného, ktorý je e, platný v súčasnosti, ak tento rozpočet vonkajšej služby bude kompatibilný vôbec so súčasným rámcom, či bude potrebné zapracovať ho do e, prepracovanej viacročnej e, verzie, ktorú by sme chceli robiť e, v júli alebo v septembri. Takže toto je rozpočtové hľadisko, ktoré my by sme mali zohľadniť. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, aký bude pre, kompletné prehodnotenie rozpočtu tohto, rozpo, tohto rozpočtu vonkajšej služby, aká bude naša rokovacia pozícia v rámci finančného viacročného súčasného rámcu. My sme o tom diskutovali dnes ráno, keď sme hovorili o správe pána Belgeho, ale preto je veľmi ťažké, aby politické frakcie sa vyjadrili e, tak rýchlo, bez toho, že by poznali tie podstatné veci, koľko nás vlastne bude stať vonkajšia služba, aký bude mať dopad toto na ďalšie rozpočtové kapitoly a na e, politické priority tohto parlamentu. Ja sa domnievam, že je to táto neistota, ktorú by sme mali rozohnať, mali by sme možno e, predložiť nejaké e, správy a tým, že povedať, že chceme zabezpečiť práva tohto parlamentu, ale z rozpočtového hľadiska my musíme e, si ponechať naše konečné rozhodnutie na tú dobu, až kým nebudeme poznať presné čísla. Ďakujem. Much, uh, Ďakujem pekne, pán Gariga. Bro, pán Brok sa k nám pridal, čiže spýtam sa ho, či chce k tomu niečo dodať. Pán Gautieri predstavil to, čo ste vyrokovali a na čom ste sa dohodli včera v Madride. Boli tu hlasy vo výbore že výsledky sú pre parlament veľmi dobré v porovnaní s pôvodným textom rady. Niektorí kolegovia majú obavy, že rozhodnutie, ktoré sa má prijať v júli vo vašej správe je také unáhlené a parlament má možnosť, teda nemá možnosť e, Mm, pozrieť si všetky dokumenty spojené s vonkajšou službou. Takže chcete sa k tomu vyjadriť, niečo k tomu dodať alebo nám poskytnúť nejaké ďalšie informácie, informácie pán Brok? Ďakujem pekne. Ja teraz e, trochu záhadne budem reagovať aj na tie veci, ktoré som si vlastne nevypočul vôbec, ale možno to nebude až také výnimočné. Budem sa predsa len snažiť hovoriť vecne. E, čo sa týka predstavy, e, ktorú predniesol pán Goltieri a ktorá nepochybne e, disponuje príslušnými rozpočtovými skúsenostiami. Domnievam sa, že politické práva parlamentu sme posilnili týmto návrhom, že sme posilnili aj práva spoločenstva že to, ako vnímame spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, e, sa trošku posunulo e, smerom k parlamentu. Predsa len e, nie len na rozpočtovej úrovni, na úrovni rozpočtovej kontroly. Aj ostatné aspekty je potrebné zohľadniť. A ďalej otázky, ktoré sa týkajú prevádzkových rozpočtov, sú ešte otvorené a tým pádom sa nič nemení um, tie ťažkosti, ktoré sa týkajú administratívneho rozpočtu, um, tam sú a myslím, že je potrebné ich riešiť. Vieme veľmi dobre, že každý z nás by sme to napísali inak. Je to kompromis medzi 3,5 inštitúciami a je potrebné hľadať kompromisy. Musíme naďalej skonštatovať, že želanie, ktoré sa týkalo, aby sa všetko odvíjalo v súlade so želaniami komisie, e, to nepodporil ani jeden členský štát. Alternatíva bola, aby sa nejako inak plnili právomoci parlamentu. Tu musíme skonštatovať, že ak sa nám toto nepodarí, ale, alebo ak by sa nám to nepodarilo, tak jednoducho nebudeme mať eh, vonkajšiu službu. A tu ide teraz o to, ako bude funkčná spoločnosť zahraničná bezpečnostná politika bez takejto podpory parlamentu. My sme predsa vymysleli vôbec eh, celý tento projekt eh, a preto z dôvodov obsahu a vecnosti podľa mňa je potrebné, aby si ostatní partnery vypočuli stanovisko parlamentu a budú musieť pristúpiť na naše kompromisy. S napätím čakám, či budú toho schopní, či sa zvýšia právomoci parlamentu. E, to budeme musieť vyriešiť. Mimochodom, doposiaľ nie je záväzné, kedy tento proces vyprší. Mnohí to posúdili. Napokon spomenul to aj pán Goltieri a tí tvrdia, že ak sa fungovanie tejto vonkajšej služby odloží, tak niektoré členské štáty udrú tak tvrdo, že to bude veľmi nepríjemná opozícia. Alebo potom budeme mať vonkajšiu službu, ktorá e, sa bude obmedzovať iba na službu pána Solanu. To nie je v záujme Európskej únie ani v záujme Európskeho parlamentu, pretože nemali by sme eh, zvyšené právomoci a nebolo by to jednoducho v prospech veci. Toto všetko musíme zvážiť a musíme prehodnotiť, či v oblasti rokovania eh, sa to dá stihnúť do júlovej schôdze. Ehm, je tu aj iný aspekt, vypočul som si, čo povedal Gariga. To však bude platiť iba, ak na základe diskusí v politických skupinách eh, politické skupiny dajú signál, že je to reálne. Nebudeme však eh, ísť eh, za hranice možného. Bolo by to vhodné a príjemné, ale tá široká väčšina je jednoducho potrebná na presadenie takéhoto návrhu. A preto v najbližších 8 dňoch to musíme vyhodnotiť. Budeme informovať výbory, dnes a zajtra sa bude rokovať v dvoch gestorských výboroch a potom budeme musieť vyhodnotiť, aký bude ďalší priebeh. Výbor DV napríklad, ja som tam bol práve teraz, nevyzerá to zle. Rozvojová politika získala mnoho v tejto otázke. Isté, že sú tam aj oblasti, ktoré sa dajú kritizovať, ale to sú v každej oblasti ale v podstate nemáme nič proti júlovému konaniu. Napokon však o tom musia rozhodnúť politické skupiny, či sú ochotné to uniesť, či e, budú mať priestor to dostatočne prediskutovať alebo nie. Po druhé, veľmi jasne sme zamietli, aby sa parlament zaviazal e, zakročiť už v júli. Okrem toho sme zamietli, aby sme sa zaviazali ako rokovací partner k tomu, aby výbory so svojimi správami dosiahli to, čo dosahujú so správami, ktoré podliehajú procesu spolurozhodovania. Tento postup je nepripustný. My sme sa totiž to k ničomu nezaviazali a ja som si istý, že v súvislosti s postupom spolurozhodovania, e, z finančného nariadenia a nariadenia zamestnancov nepríjmeme v júli rozhodnutie toto sú predsa podmienky pre formálne nedobudnutie účinnosti, napríklad čo sa týka finančného nariadenia. E, tam nemáme ešte zmenu článku 1 a ak k tomu nedôjde, tak jednoducho to bude všetko bezprednetné. A zastaralé, ak sa nezapracujú jedno jediné slovko do tohto odstavca, tak celé to spadne. Celý tento domček z karát. Takto to na komisii funguje. Toto si musíme uvedomiť a som si istý, že v postupe spolurozhodovania sme ešte neskončili. Že to neskončí celé v júli, pretože inak legislatívny postup a postup e, pripomienkovania, e, ktorý začne tento týždeň, e, bude prebiehať. Máme iba 10 dní na, na, na o zamestnancoch. Musíme to všetko vnímať v súvislostiach, v súvislosti s rozpočtom, s doplkovým rozpočtom na rok 2010. To súvisí aj s politickou rámcovou dohodou, iba čiastočne. A čo sa týka rozhodnutia tohto výboru e, v súvislosti s týmto rozpočtom, tu podľa mňa neexistuje vôbec žiadny záväzok. E, môže sa postupovať tak, ako sa e, bude považovať za správne, tak ako to bude považovať parlament za správne. Musíme však sa snažiť presadiť svoje. A podľa mňa máme dostatočné dôvody neprepočítavať tieto otázky iba na nejaké marže. E, ja si nemyslím, že to vyjde neutrálne, konec koncov, a potom musíme do toho zapracovať aj náklady na národných e, úradníkov. Ak národné vlády toto zamietnú, tak sa to nesmie prepočítavať na nejaké marže parlamentu, to nie. Ja si myslím, že toto budeme musieť odôvodniť ale keďže pred 25 rokmi som odišiel z tohto výboru, vy, kolegovia, máte nepochybne o mnoho viac praktických skúseností, ako sa s tým treba vysporiadať. Myslím si, že však na tomto základe tento balíček by sa dal presadiť, že by sme boli schopní zachovať aj právomoci parlamentu, aj e, by sme neohrozili zastúpenie Európskej únie na svete. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pán Brok. Predtým, ako dám slovo pánovi Galtierimu, aby zakončil túto diskusiu a povedal nám e, svoj, o svojom dojme e, z tejto diskusie, by som chcel povedať e, dve vety. Toto nie je poprvýkrát, kedy hovoríme o vonkajšej službe v tomto výbore. Čakali sme na návrhy komisie, dostali sme ich nedávno. Uh, a rozhodli sme sa, že začneme sa postupom vtedy, keď budeme mať všetky dokumenty spojené s vonkajšou službou. V podstate teraz to, tomu tak je. Medzi tým tu bola intenzívna práca, ktorá prebiehala v kvadrilogu a skutočne mám pocit, že sme dosiahli v porovnaní s prvou možnosťou dobrý výsledok. Možno, že nie je dokonalý, ale dobrý. Uh, nemôžeme zanedbávať to, čo bolo dosiahnuté. Teraz máme štyri dokumenty. Prvý z nich je rámcová správa, vypracovaná pánom Brokom a pánom Ferhovštatom. E, e, gestorský výbor je AFET a náš výbor má právo vydať stanovisko. E, podľa tohto postupu parlament nemá spolurozhodovaciu právomoc. Potom máme tri ďalšie rozhodnutia, ktoré parlament kde už parlament má spolurozhodovaciu právomoc, ehm, ehm, pravidlá o zamestnancov, finančné nariadenie a opravný rozpočet. Je tu návrh, ktorý ehm, je spojený s mnohými obavami a podľa mňa opravnenými, či by sme mali hlasovať v júli k prvej správe, čo je rámcová správa pana Broka. Pri všetkej úcte o tomto sa rozhodne skôr na politickej úrovni a parlament, e, keď bude pripravený hlasovať e, v júli, teda či bude schopný hlasovať v júli alebo nie. Keď sa to rozhodne v politických skupinách, vezme sa do úvahy aj to, že ak nebudeme o tom hlasovať, tak čo by sme mohli ešte dosiahnuť k tomuto osobitnému dokumentu a k, v, k, v rámci kvadrilógu, pretože toto je, môže byť jediný dôvod, prečo to posunúť na neskôr. Čiže v politických skupinách sa rozhodne, a ak politické skupiny rozhodnú, že budeme hlasovať v júli, tak to musíme mať, e, brať do úvahy. A potom AFED pripraví stanovisko a v našom výbore Nemáme žiadnu inú možnosť, ak chceme vydať stanovisko, tak to musíme urobiť predtým, ako AFED e, rozhodne, kedy to pôjde do plena. Čiže toto je postup, ktorý e, platí v parlamente. Čo by som ja navrhoval, je, aby teda máme dokument prezentovaný, e, ktorý sme mali teraz prezentovaný a vzhľadom na rozhodnutie či táto téma bude na julovej plenárke, by sme mohli stanoviť termín, ak to bude v júli na pozmenujúce návrhy a v takom prípade by sme mali mať možno mimoriadne stretnutie výboru, ale o tom rozhodne pán Lamasur. Nemôžeme na tom pracovať teraz. Ak sa rozhodne, že by sme mali e, hlasovanie dať na september, tak potom tu nie je žiadna naliehavá potreba toto riešiť a budeme rešpektovať ten bežný harmonogram práce výboru. To je len taká procedurálna poznámka. A teraz by som dal slovo, ak dovolíte, pánovi Gvaltierimu. Grazie. Beh, devo dire che... Ďakujem. Musím povedať, že súhlasím s procedurálnymi návrhmi kolegu Kalfina. Ja e, to, čo som navrhoval, nebolo o tom, aby sme rozhodli sa schváliť toto v júli, ale aby sme dopredu nehovorili o tej možnosti prijať toto stanovisko. Takže presne tak, ako to máme urobiť. Samozrejme, že to rozhodnutie musí byť politická, čo na najvyššej úrovni, ktorá by mala e, výjsť e, zo všetkých teda tých hlavných politických frakcií. Avšak musíme si ponechať otvorenú takisto aj túto možnosť takým spôsobom, aby politické frakcie budúci týždeň sa mohli rozhodnúť medzi dvoma možnosťami, nie medzi len jednou možnosťou. A teda to zahrania aj tie technické záležitosti, ktoré e, Eh, už, eh, ktorým predchádzalo už veľa toho aj na tomto výbore pre rozpočet. Takže my môžeme sa jednoducho obmedziť len na to, aby sme sa rozhodli, aký bude ten postup eh, pri schvalovaní správy pána Broka. Ak to bude rozhodnuté teda na mm, najdôležitejších inštitúciách. Pokiaľ ide o meritum ehm, tejto diskusii. Kolegyňa Trüffel mm, sa na mňa obratila s otázkou, pokiaľ ide o, o, o nové e, veci. Toto je jedna z tých tém, ktorý z mm, hľadiska teda zdrojov nemáme zapracované do postupu spolurozhodovania a nie sú súčasťou teda rámcového rozhodnutia, o ktorej ku ktorému môžeme vydať len stanovisko. Takže to je téma, o ktorej sme nediskutovali práve kvôli tomu, že bude prediskutovaná na alebo v rámci rozpočtového postupu. Takže e, počet tých postov, draft budget, ktorý bol predložený, e, explicitne vám bol mimo diskusie k správe pána Broka a ja by som to prehodnotil vhodne počas diskusie o bežnom postupe výboru pre rozpočet, ktorý sa týka tohto pozmeňujúceho návrhu k rozpočtu. A ďalej, pokiaľ ide o návrhy pána Belgeho, ja mm, Samozrejme, ak je to možné, sa snažím mať čo najviac času na diskusie. Chcem zdôrazniť toto, že obzvlášť pokiaľ ide o návrh o finančnom nariadení. Toto bolo predložené len nedávno, možno pred eh, troma mesiacmi. Takže to staff, alebo staff regulation bola predložená na začiatku júna, aj keď podstatne len eh, opakuje to, čo už bolo neformálne spomenuté pred troma mesiacmi. Takže chcel by som povedať, že tie otázky ohľadom vonkajšej služby sú už určitý čas e, pred nami predložené a e, tento výbor pre rozpočet už e, sa venoval mnohým diskusiám k tejto záležitosti. To, čo pripomenul aj Jolan Farm, keď tu boli iniciatívne na správe ešte v, roku, v oktobri 2009. Samozrejme, to, čo nebolo jasné, to je tá e, bežná, ten bežný parlamentný postup k správe roku, roka. To je však politický výber, politické rozhodnutie. Takže zohľadniť e, tú skutočnosť, že ide iba o konzultáciu a nie o spolurozhodovanie je dôležité a teda hlavný nástroj pre nás je skôr harmonogram ako obsah. Takže ak my e, sme k správe Broka neboli oslovení, domnievam sa, že by sme boli potom oveľa slabší v diskusii a nie silnejší. Takže domnievam sa, že táto možnosť, ktorá bude prehodnotená, je možnosť E, nájsť ten politicky najsilnejší postup e, medzi tými, ktoré máme k dispozíciami. Takže teraz e, schváliť kompromis. Už nebudem sa vrácať k tomu, čo som už povedal ktorý je ďalej ako to, čo sme zamýšľali. Avšak to nás neobedzuje v tom, aby sme tie výsady uh, E, bežného legislatívneho postupu nevyužili, a tak ako aj rozpočtový postup, ktorý tento parlament má k dispozícii k ďalším dokumentom ktoré by mali byť odhlasované po lete. Takže toto sa mi zdá byť tá konfigurácia taká najrozumnejšia. A samozrejme, ak budeme môcť nájsť aj inú cestu, prečo nie? Avšak ja vzhľadom na tú argumentáciu pána Belvieho, ja by som bol proti tomu, pretože tu vidím dosť veľké riziko, aby sme tento kompromis nakoniec nezničili, aby nakoniec na jeseň sme nemali takú diskusiu o brokovej správe, ktorá by nebola vhodná a vzhľadom teda aj na politickú e, klímu na e, rade. Mám taký silný pocit, pre eh, eh, uzavretie všetkých týchto eh, záležitostí, že by to nebolo rozumné. Takže mohlo by to nakoniec dopadnúť, že budeme mať oveľa slabšiu pozíciu vzhľadom aj na ďalšie záležitosti. Toto je samozrejme len moje stanovisko. Myslím si, že vy to máte prehodnotiť na politických frakciách demokratickou formou ohľadom tohto postupu spolurozhodovania. Takže ja by som to uzavrel a ponechal by som otvorenú túto možnosť schváliť v júli e, správu Broka, Brokovú správu a zaslať e, toto stanovisko práce tohto rozpočtu. Uh, Ďakujem pekne pánovi Gualtieriemu. Takže myslím si, že musíme skončiť našu dnešnú diskusiu v tomto bode. Postup je otvorený a ak sa rozhodne o hlasovaní v júli, tak náš harmonogram prispôsobíme, preto aby sme mali stanovisko pripravené predtým. Toto oznámime dodatočne všetkým. Keďže sme e, prešli všetky body programu, tak e, ďalšie pravidelné stretnutie bude 13. júla a 14. júla ak e, nebudú nejaké naliehavé otázky spojené s vonkajšou službou. Ďakujem.